Yeah. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Vážení kolegovia, dobré ráno. Pokračujeme so zasadnutím výboru a máme tu teraz e, bod 7 dnešného programu a to sú otázky týkajúce sa implementácie nariadenia REACH. REACH to bol obrovský balík posledného legislatívneho obdobia. Momentálne sa to nachádza vo fáze implementácie. Je tu veľmi veľa otázok, ktoré sa dostali z verejnosti aj medzi nás a kolegovia využili príležitosť obrátiť sa na Európsku komisiu s týmito otázkami. Veľmi rád by som tu medzi nami privítal pana Heinza Curika, ktorý má na starosti tieto veci Európskej komisii. Vítam vás, pán Curek. A potom je to pán Gus Vošak, ktorý je riaditeľom pre vody, chemikálie a biotechnológie. Takže vítajte, pán vošak. Predstavali sme si to tak, že všetky tie otázky, ktoré nám prišli, zadelíme do troch blokov. Prvý blok sa týka registrácie a poplatkov. Potom druhý popl- eh, blok je kandidátska listina z prílohy 14 a prílohy 13. Ja neviem, či to mnohým eh, veľa hovorí, ale uvidíme, čo vám k tomu povedia. A potom eh, tretí blok sa týka oznámenia sankcií za testovanie zvierat, účinok REACHu a vzťahy s inou legislatívou a nanomateriály. Takže to sú tie tri bloky, ktorým sa budeme venovať. Chcel by som navrhnúť, aby pán generál rietil Curik a možno aj vy povedali pár slov na úvod a potom prejdeme rovno k prvému bloku. Takže pán Curik, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, že ste nám dali príležitosť informovať vás o implementácii nariadenia REACH. Chcel by som povedať, že niektoré z otázok nemôže komisia zodpovedať, pretože sú to otázky, ktoré nespadajú iba do našej príslušnosti a REACH je obrovská sieť a predstavuje obrovskú spoluprácu medzi rôznymi aktérmi. A komisia je jedným z týchto aktérov. Komisia by sa chcela ospravedlniť aj za neprítomnosť generálneho riaditeľa pre uh, implementáciu REACHu, pretože sa nachádza na konferencii v Kodani, kde ho potrebujú viac ako tu. Mám tu návrh, aby pri odpovedaní na otázky, ktoré nám už boli predložené v písomnej forme, sme odpovedali podrobnejšie ako na otázky, ktoré sa ešte nedostali priamo do parlamentu. Takto nájdeme ľahšie orientáciu v tom, ku ktorej téme máme zaujať stanovisko alebo chceme zaujať stanovisko. Keď vám to takto sedí, tak e, začnem s krátkým stanoviskom, takým generálnym stanoviskom a potom sa budem venovať jednotlivým blokom predseda. Máme čas do 11. hodiny, takže zhruba 1 až hodiny, takže máme času v podstate dosť, ale zrejme bude treba začať a bude treba povedať, ako vyzerá situácia. Ďakujem veľmi pekne. Takže z dôvodu zjednodušenia budem hovoriť v bežnom jazyku, komisia to je zlá angličtina. Som naozaj veľmi rád, že tu mám prvú príležitosť prihovoriť sa vám v tejto fáze implementácie. Je to preto, aby sme hovorili o tom, že nariadenie REACH je jedným z najambicioznejších legislatívnych návrhov, ktoré predložila komisia predsedu Barroso a Európsky parlament. A je to nariadenie, ktoré platí v oblasti e, úpravy chemikálií. Je tu veľa cieľov tohto nariadenia a ide tu o vysoký stupeň ochrany životného prostredia a ľudského zdravia. Ide tu aj podporu alternatívnych testovacích metód, e, slobodnú, slobodný obeh chemikálií a zlepšení konkurencie schopnosti, ako aj inovatívnosti chemického priemyslu. Parlament zohrával dôležitú úlohu pri zabezpečovaní toho, že sa dosiahne spravodlivá rovnováha medzi ochranou ľudského zdravia, životného prostredia na jednej strane a konkurencieschopnosťou a inováciami na strane druhej. Naozaj, keď váš e, spravodajca pán Sakony napísal knihu o schválení nariadenia REACH, podtitule písal, že išlo o výpoveď o politickom úspechu pri dohadovaní sa na tomto nariadení. Ale toto všetko sú už dejiny a určite by ste chceli vedieť, ako to všetko teraz vyzerá v praxi. Ako som povedal, my sme iba jeden z aktérov, ktorý má na starosti implementáciu nariadenia REACH. Najdôležitejšou hnacou silou je samozrejme agentúra pre chemikálie, ktorá teraz už existuje, a ona má na starosti centralizované postupy. Čo... Príslušné orgány členských štátov sa však zaoberajú ríčom dvakrát. E, raz, keď spolupracujú s agentúrou a druhýkrát, e, keď sa starajú o realizáciu vykonávacích e, predpisov. A oni sú taktiež zodpovedné aj za riešenie rizik, ktoré chemikálie predstavujú pre životné prostredie a zdravie ľudí. A takisto sa starajú aj o účasť zainteresovaných strán, ktoré e, chcú taktiež zabezpečiť bezpečné používanie chemikálií. Prvá výzva je už za nami a to je zriadenie agentúry pre chemikálie v Helsinkách. Viete, že toto bola veľmi ťažká práca pretože ju bolo treba zriadiť vo veľmi krátkom čase. Všetci kolegovia boli veľmi odhodlaní nájsť prostriedky a spôsoby, ako zriadiť agentúru a vďaka ich e, spolupráci sme mohli už v júni 2007 otvoriť túto agentúru. Momentálne ešte stále rastie a má asi 350 pracovníkov ale rok 2010 bude rozhodujúci, pretože tá prvá lehota pre registráciu končí roku 2010 a to bude obrovská úloha, ktorú bude musieť zvládnuť agentúra. To znamená, že agentúra bude musieť mať viac pracovníkov. Až do roku 2010 agentúra bude závisieť od dotácie zo spoločenstva. Pretože iba veľmi neskoro roku 2010 očakávame príjmy s poplatkou, pretože ten termín, ako viete, je koniec novembra 2010 a až keď sa zaregistrujete, až potom dostanete faktúru a potom sa bude platiť tak, ako očakávame. To znamená, že až na konci roku 2010 prídu prvé príjmy a preto som veľmi vďačný za všetkú podporu, ktorú sme dostali od tohto výboru za, na zabezpečenie dotácie. Bol to prvý test, ktorý agentúra už prežila, chvála Bohu, pretože ten počet predbežných registrácií, ktoré sme odhadovali, bol o 20 raz nižší, než bol skutočný počet. To znamená, že sme mali viac ako 7 miliónov registrácií, čo nás donútilo zlepšiť IT nástroje počas tejto prvej fázy. A to bolo úspešné. Teraz uvidíme, že okrem eh, prvého termínu pre registráciu, ktorý je november 2010, máme tu druhý legislatívny akt, ktorý vstupí do platnosti a to je akt, ktorý sa týka klasifikácie a balenia a označovania chemických výrobkov. To vstúpi do platnosti na začiatku roku 2011 a opäť si to vyžiada veľký počet registrácií, ktoré bude musí agentúra spracovať. Zriadenie a údržba IT nástroja, ktorý bude poskytovať usmernenie pre priemyselné odvetie a pre malé a stredné podniky bola ťažká úloha pre agentúru. Prešlo trošku menej ako 3 roky od schválenia nariadenia, ale môžeme povedať, že tieto ciele sme dosiahli. Informačné technológie, ktoré sa používajú pre REACH, poskytujú všetky služby, ktoré sa vyžadujú a priemyselné odvetvia používajú tieto IT nástroje. Zadávajú tam údaje, menia údaje a delia sa o tieto údaje aj s ostatnými. Sú tam faktické údaje takmer vo všetkých jazykoch spoločenstva. Komisia sa pozrela na počet príloh a v prílohe rímska štvorka a rímska peťka objasňuje, čo vlastne obsahuje REACH. V jedenáctke požiadavky a kritéria sú zase uvedené v prílohe 13 nariadenia REACH. K tomuto sa vrátime neskôr. Komisia zaviedla aj väčší počet vykonávacích opatrení od úpravy poplatkov až po testovacie metódy. Prvé kroky v autorizačnom procese sa už urobili, keď sa uverejnil prvý zoznam kandidátov v novembri 2008, ako aj odporúčania pre prioritné látky, ktoré majú byť uvedené v tomto zozname. Nesmieme však zabúdať na to, že najväčšia výzva v rámci ríču nečaká EKU ani komisiu, ale priemyselné odvetvia. Pretože priemyselné odvetvia sa budú musieť podeliť o informácie o tisíckach látok, aj o spôsoboch, ako sa vyhnúť testovaniu na zvieratách, ako aj o nákladoch, ktoré budú s tým spojené. Chemický priemysel bude musieť poskytnúť informácie o analýze rizik a poskytnúť všetky tieto materiály o analýzach rizik. Chemický priemysel bude musieť zaplatiť za tieto analýzy. Okrem finančného bremena je táto výzva obrovská aj pokiaľ ide o organizačné požiadavky a technické požiadavky. Európsky priemysel naplňa pomaly túto výzvu a chemické podniky spolupracujú s tými, ktorí pracujú na nariadení REACH. S prijatím nariadenia REACH aj CLP Európska únia ukázala svoju ochutu a potrebu pracovať e, v bezpečnom prostredí, pokiaľ ide o chemikálie. Niektorí naši obchodní partnery hovorili o obavách a medzinárodnom účinku nariadenia REACH. Ostatní reagovali pozitívnejšie a snažia sa aspoň čiastočne zosúľadiť legislatívu s nariadením REACH a použiť e, toto nariadenie ako model, ako implementovať globálne harmonizovaný systém. My vítame predovšetkým pozbujúce signály, ktoré dostávame od novej americkej administratívy, kde vypracúvajú princípy pre zmenu e, systému e, riadenia chemikálií a tak e, postupne sa dostávajú k tomu, že proces REACH by mohol byť pre nich modelom. Naozaj sme stanovili akési svetové meritko v oblasti legislatívy pre chemikálie a mali by sme si v budúcnosti zachovať toto popredné miesto. Spravili sme veľa, ale paradoxne ešte stále sme len na začiatku a stojíme pred tými veľkými výzvami. Ale dôverujeme si, že keď budeme spolupracovať tak ich zvládneme aj naďalej, tak ako sme ich zvládli doteraz. Ďakujem za udelenie slova na tento úvodný prehľad a teraz požiadam kolegu, aby začal reagovať na tie otázky spôsobom, ako ste ich zoskupili do týchto troch blokov. Ďakujem. Ďakujem, pán Surek. Myslím si, že pre nových to bolo veľmi užitočné. Máte nejaký problém? Chcela som sa len opýtať alebo požiadať, aby sme využili viac čas na to, aby sa zodpovedal dlhý zoznam veľmi špecifických otázok, ktorý predložili e, členovia, ale teraz už sme mali tú prednášku, takže to je neskoro. Áno, samozrejme, čas je potrebné, je trošku trpezlivosti, takže prejdeme na prvý blok. Pán Bošat, máte, e, podujali ste sa na to. Prvá otázka kolegov Zebera Brody. A druhá otázka ohľadom poplatkov z mojej strany. Postup by bol taký, že tí, čo položia otázku, dostanú príležitosť položiť ešte následnú otázku a potom ostatní kolegovia sa môžu k odpovedi ešte vyjadriť. Pán Boršek, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj by som chcel poskytnúť informáciu o registrácii a už ste spomenuli tých poslancov, ktorí položili túto, tieto otázky, ale chcel by som ešte doplniť aj ďalšie otázky od pre, o predregistrácii, o ktorej hovoril vážený pán predseda tohto výboru a teda začnem odpovedou na jeho otázku, ktorú položil na túto tému aby firmy si mohli spoločne zdieľať údaje a tým sa vyhli zbytočnému testovaniu na zvieratách a znížili sa náklady na, pre firmy. Podľa REACH je potrebné, aby firmy spred registrovali tie látky do 30. novembra, ktoré v podstate sú v tej nábehovej fáze. Vzhľadom na význam to, tejto lehoty, komisia spolu s EK, členskými štátmi a združeniami podnikov E, e, realizovali intenzívnu informačnú kampaň, osvetovú kampaň, aby vyzvali firmy k tomu, aby sa predregistrovali. Do tej lehoty 2,75 milión predregistrácií na asi 143 tisíc látok sme dostali zo strany 65 tisíc podnikov to značne prekročilo pôvodný odhad komisie a vyvolá aj obavy ohľadom počtu registrácií, ktoré môžeme očakávať v rámci prvej lehoty registrácie do 30. novembra 2010. EK priamo zodpovedná za spracovanie procesu registrácie, spravila analýzu údajov z predregistrácie a pracuje spolu so zastupcami odvetvia na príprave vylepšených odhadov počtu registrácií, ktoré môžeme očakávať v roku 2010. E, ešte stále je tu vysoká miera neistoty, no predsa len tieto zlepšené odhady sa veľmi neodkláňajú od pôvodných odhadov komisie. EKA očakáva, že viacero látok ide v podstate blízko tomu pôvodnému odhadu komisie, teda okolo 9 tisíc. EKA si takisto myslí, že odhad komisie ohľadom počtu registračných spisov asi 25 tisíc je stále reálne číslo. Tento údaj je nie až tak celkom istý, ale EKA predpokladá, že by to nemalo prekročiť 75 tisíc spisov alebo zložiek. To znamená pôvodné obavy v tom, že EKA by mala dostať 2,75 milión registrácií sa ukázali ako úplne nepodložené. EKA naďalej vylepšuje svoje odhady a komisia sleduje prácu EKA EKA takisto aktívne pripravuje sa na akési krízové situácie, aby, zabez, aby zvládla aj tie návalové situácie, ktoré očakávame. Očakávame 10 krát zvyšenú kapacitu pre REACH IT systémy, ako sa pôvodne očakávalo. Takisto plánuje akési krízové opatrenia v oblasti ľudských zdrojov, predovšetkým, čo sa týka vzdelávania svojich zamestnancov, ktorí momentálne plnia iné úlohy, aby mohli podporiť registračný tím v tom návalovom období, ak to bude nutné. Okrem toho EK sa pripravuje aj na možnosť e, zamestnať kontraktných agentov. Takže to sa týka predregistrácie. Pani Zeber a Pohody položili viacero otázok k samotnému procesu registrácie, e, na ktorý by som teraz chcela, chcela odpovedať. Odpoveď je taká, že proces registrácie v prvom priebehu, ako ste počuli, celkové bolo iba zo pár zádrhelov a EKA spolu s komisiou sledujú tento pokrok seriózne sa ním zapodievajú. Na základe informácie od Združení podnikov sa očakáva, že firmy budú môcť zaregistrovať svoje látky na čas. Registrácia v rámci REACH začala 1. júna 2008. Doteraz asi 120 registrácií bolo v plnom rozsahu zrealizovaných. To znamená, že dostali registračné číslo a zaplatili faktúru zo 600 registračných spisov, ktoré boli predložené. Kvalita predkladaných registračných spisov sa v priebehu budúceho roka bude musieť zlepšiť. Látky, ktoré už sú na trhu dlhú dobu, budú zavádzané do systému v troch krokoch v závislosti od množstva vyrobenej chemikálie alebo dovezenej chemikálie a na základe vlastností tejto látky či látok. Zastupcovia odvetvia pripravujú teraz registračné spisy pre prvú fázu pre registráciu tých e, zavádzaných látok. To znamená do 30. E, novembra 2010 zdieľanie informácií pre každú látku sa realizuje cez tzv. SIF, to znamená Fórum výmen informácií o látkach. Niekoľkokrát budete v našom vystúpení počuť SIFS Takže ešte raz poviem, čo to znamená. Potom ďalej budem hovoriť SIFS. To znamená SIFS znamená Substance Information Exchange Fora. To znamená fórum výmeny informácií o látkach, na ktorom sa zúčastňujú všetci EK komisia a aj organizácie priemyslu robia všetko preto, aby pomohli podnikom prekonať problémy, s ktorými sa stretávajú pri príprave registrácií. EKA spolu s komisiou spolu organizuje a zúčastňuje sa na viacerých seminároch, konferenciách, kde sa vymeniajú najlepšie informácie o SIFS a dávajú, v podstate dáva sa možnosť zainteresovaným strán položiť otázku. Takisto tu zaznela otázka, aký dlhý čas je potrebný na vyplnenie takéhoto spisu alebo realizáciu celého spisu. Za každým to trvá asi rok spracovanie toho jedného spisu registračného. Samozrejme to závisí aj od látky, od množstva a používania tej látky. Jednoročný odhad obsahuje zber informácií, prípadné potrebné testovanie, prípravy a plus prípravu samotného registračného spisu. Treba však povedať, že pre látky, ktoré, sa, ktoré pôjdu vo veľkom objeme, je potrebné asi dlhší čas na testy, testy v prílohe, podľa prílohy 9 a 10 nariadenia REACH. O týchto hovorím. Ale tieto testy netreba robiť pred lehotou na registráciu, pretože ten, kto podáva registráciu, vloží návrhy na, na testovanie do samotného registračného spisu. Príprava samotného spisu bez testovacích postupov trvá niekoľko dní až mesiac, ak to robia len profesionáli. Avšak je treba zobrať na vedomie, že môže dojsť k významnému nárastu správnych úloh, administratívnych úroh pri predkladaní spoločných veľkých predkladaní žiadosti, kde v podstate ten hlavný podávateľ registrácie musí informovať viacero subjektov, musia si zbierať informácie, zdieľať náklady a zozbierať informácie, ktoré potom predložia spoločne. Pán predseda, ak dovolíte, teraz prejdem na otázku pána Prodyho, ktorý sa pýtal na potenciálne problémy s lehotou <clears throat> a na to, či sú potrebné nástroje na to, aby chemický priemysel mohol splniť požiadavky REACH. Komisia nezvažuje akékoľvek zmeny nariadenia, pred ani, ani ciele, ani tie odhady. Všetko ostáva nezmenené. Tie firmy, ktoré chcú naďalej podnikať, musia splniť požiadavky RIČ a musia sa načas zaregistrovať. Komisia pri predkladaní svojho návrhu spravila extenzívnu analýzu nákladov RIČ, predovšetkým nákladov na registráciu v veľmi obsiahlom hodnotení dopadu. Odhady nákladov a pracovnej záťaže na prípravu registračných spisov budú závisieť od nákladov, ktoré profesionáli, odborníci účtujú v relevantných oblastiach. Požiadavka na registráciu nových látok alebo tzv. non-face-in substances, nie postupne zavádzaných, e, je od 2. júna 2008. Tie face-in látky, ktoré už sú na trhu, tam registračná lehota závisí od ročných množstiev, vyrobených či dovezených, a pohybuje sa od 3,5 do 11 rokov podľa toho, kedy vstúpila do platnosti toto nariadenie, od tej sa to odpočítava. Tým pádom má priemyselné odvetvie dosť času na to, aby sa pripravilo. Treba však mať na pamäti, že pre veľké výrobné objemy chemikálií, ktoré je potrebné registrovať do 30. novembra 2010, už existuje k dispozícii množstvo informácií. Čo sa týka množstva očakávaných registrácií, nie je pravdepodobné, že to bude oveľa vyššie, ako pôvodne odhadla komisia v hodnotení dopadov. Z 2,75 milióna predregistrácií, ktoré sme dostali len pomerne malý počet, sa premietne do skutočných registrácií. Je to spôsobené tým, že počet firiem, predregistrúva tisícky látok len pre prípad. Niektorí predregistrujú všetky existujúce látky a v viacerých predregistráciách, tí viacej predregistrácie predložili konzultačné firmy, ktoré chcú využiť príležitosť a poskytovať svoje služby chemick- chemickým firmám. Zastupcovia priemyslu, ktorí už ident, sa identifikovali ako tí hlavní registranti, pripravu, to znamená tí, ktorí pripravujú spoločnú registráciu v mene viacerých firiem, ktoré chcú teda registrovať tú istú látku, potvrdili, že len 10 firiem, ktoré sa predregistrovalo, vyhlásilo alebo prejavilo záujem o samotnú registráciu. EK, komisia a organizácie odvetvia robia všetko, čo je v ich silách, aby pomohli firmám prekonať problémy. Ako som povedal, EK komisia spolu organizovali množstvo rôznych podujatí e, na rozbehnutie a pomoc tomuto procesu. Čo sa týka nástrojov a usmernení, e, Všimnite si, že komisia EK vypracovala a už poskytla množstvo usmernení predstaviteľom odvetvia v tých prvopočiatkoch ríču. Takisto organizácie odvetvia nám pomohli tým, že uľahčili prácu a pripravili formáty a nástroje. Čo sa týka konkrétnej otázky ohľadom nástrojov, tu môžem povedať, že EKA prislúbila vypracovať nástroj kontroly technickej úplnosti do novembra. To pomôže firmám, ktoré sa budú pripravovať na lehotu december 2010. Navrh usmernení k prílohe 5 ríču už je dostupný verejnosti niekoľko mesiacov. Aj očakáva, že finálna verzia bude k dispozícii v blízkej budúcnosti. A teraz by som raz odovzdal slovo kolegovi Hancurekovi, aby pokračoval. Ďakujem. Pokiaľ ide o financovanie poplatkov a zriadenie agentúry, a otázku, ktorá sa toho týkala, rád by som na to teraz odpovedal. Navrhujem, aby ste s pánom Dancetom, s riaditeľom agentúry, sa stretli a porozprávali, pretože on vám bude môcť povedať viac o skutočných činnostiach agentúry, ale som taktiež ochotný podeliť sa s vami o svoje skúsenosti ako člen správnej rady, pretože som za to aj zodpovedných komisí. Takže veľmi rád by som vám povedal niečo aj o finančnej a technickej situácii agentúry. Keď chcete získať ešte aj ďalšie informácie, tak by som eh, vás odporučil na správu o činnosti agentúry, pretože tam získate všetky možné údaje. Vidíme, že agentúra bola zriadená preto, aby poskytovala čo najlepšie vedecké a technické rady vo všetkých oblastiach, ktoré sa týkajú chemikálií. A z toho dôvodu agentúra nie je iba aparát, ale je to aj súbor výborov, ktoré spolupracujú s členskými štátmi. Sú tu viaceré činnosti a aj viaceré agentúry. Môžem vám povedať, ako boli zriadené a čo doteraz eh, dosiahli. Takže je tu výbor pre analýzu rizík, sociálnych aj technických. Tu sú odborníci, e, ktorí sa zabrajú otázkami povolení. Potom je tu výbor členských štátov a tento výbor sa stará o súlad pri implementácii v jednotlivých českých štátoch a potom tu máme fórum. To by mala byť sieť, v ktorej príslušné orgány členských štátov sa môžu rozprávať o implementácii nariadenia REACH. Pokiaľ je o členov výboru analýzy rizik a sociálno-technických e, rizik. Musím povedať, že tí sú menovaní e, zo správnych rád výborov členských štátov, ale títo odborníci sú síce odborníci z členských štátov, ale sú to nezávislí odborníci. To znamená, že netreba ich vnímať ako zástupcov členských štátov, ale jednoducho sú to ľudia, ktorých menovali členské štáty a pôsobia ako nezávislí odborníci. Potom druhé vedecké poslanie výborov sa týka aj fór, ktoré boli založené za účelom zavádzania najlepších praktík a realizácie čo najlepších projektov a stratégií. Všetky tri výbory v rámci EKA a Fórum už na začiatku roku 2008 zorganizovali svoje ustanovujúce stretnutia a výbor pre analýzu rizik sa stretol 7 raz, sociálno-technický výbor sa stretol 4 razy, výbor členských štátov sa stretol 8 raz a fórum sa stretlo 5 raz. A okrem toho tu začína spolupráca medzi výbormi a fórum. To znamená, že táto komunikácia je tiež jasná. Pokosili sme sa spolu s agentúrou zabezpečiť čo najvyššiu transparentnosť a komunikáciu a preto sme dospeli k záveru, že všetky dokumenty, ktoré sa vypracujú v tomto fóre a vo výboroch, sa budú sprístupňovať na webovej stránke agentúry. A okrem toho, samozrejme, je tu ešte aj e, možnosť pre rôzne zaujímavé skupiny podielať sa na práci týchto výborov a fóra a poskytovať tu svoje stanoviska. Fórum sa taktiež rozhodlo, že raz do roka sa pozvu minimálne všetky zaujímavé skupiny a zainteresované strany na zasadnutia fóra. Mohli by ste to prosím vás skrátiť, hovorí predseda? Áno. Uh, Pokiaľ ide o financovanie, tak v zásade tu máme tri metódy, z ktorých alebo teda tri zdroje, z ktorých sa agentúra financuje. E, najprv je to pomoc alebo dotácie z spoločenstva, po druhé sú to poplatky, ktoré jednotlivé podniky majú platiť a po tretie sú to dobrovoľné príspevky zo strany členských štátov. Momentálne agentúra závisí e, predovšetkým od dotácie spoločenstva. Na koniec roka 2010 sa už ale počíta s prítokom príjmov z poplatkov. V roku 2011 by sa mal dosiahnuť vrchol a potom bude určitý čas, v ktorom agentúra bude môcť pracovať bez dotácie spoločenstva, ale myslím si, že ešte počas legislatívneho obdobia tohto parlamentu bude musieť prísť komisia ešte raz sem, aby sme sa dohodli na dotácii pre agentúru, pretože v dlhodobom horizonte tie príjmy z poplatkov budú vždy tvoriť iba menšiu časť eh, rozpočtu. A to znamená, že agentúra bude potrebovať jednoducho dotáciu zo spoločenstva alebo nejakú finančnú podporu zo strany spoločenstva. Chcel by som sa teraz poďakovať za to, že sme dostávali podporu zo strany tohto výboru a že sa umožnilo dostávať túto dotáciu až do konca roku 2010. Ale keď sa pýtate, či je tento model uh, trvalo udržateľný v dlhodobom horizonte, musím povedať, že nie. Nikdy sa neuvažovalo s tým, že iba táto dotácia by sa mala starať o financovanie agentúry na celý čas. Ďakujem pekne, hovorí predseda. Musíme v stručnosti odpovedať na otázky, pretože e, nebudeme mať na to čas. Pán Zeber, máte niečo teda k tejto odpovedi na vašu otázku? Chcem sa poďakovať za toto veľmi podrobné úvodné vyhlásenie, ale mám predsa ešte niečo, čo by som chcela doplniť. Nariadení z roku 2006 a bode 18 hovorí o tom, že tu bude ľahký prístup k informáciám. Je to teda predovšetkým Eh, jazykový problém, pretože sa to hovorí o KMU. Eh, počul som, že to sa vlastne spomína v anglickej jazykovej mutácii a Samozrejme, sú tu ešte navyše náklady pre EKA, keď e, sa všetko bude musieť prekladať do všetkých ostatných nákladov, e, jazykov, prepačte. A druhá otázka. My sme tu hovorili o nariadení REACH, alebo vôbec sme presadili toto nariadenie REACH, pretože sa chceme starať o životné prostredie a zdravie ľudí. Ale chcem sa opýtať, či komisia ďalej sleduje, ako pôsobí konkrétne REACH? Či to naozaj má nejaký účinok na zdravie ľudí a na životné prostredie, alebo už sa neskúma, čo sa vlastne dosiahlo s týmto nariadením REACH alebo nie? A ja viem, že máte nejaké dopadové štúdie. Ako to teda vyzerá konkrétne s týmito dopadovými štúdiami? Ďakujem. Predseda, poprosím vás teda o krátku odpoveď. Pokiaľ ide o, ten, o tie jazykové verzie a poskytovanie informácií v rôznych jazykoch. Musím povedať, že musíte pochopiť, že tu dochádza k určitému oneskoreniu, kým môžu byť k dispozícii tieto informácie vo všetkých jazykových verziách alebo vo viacerých jazykových e, verziách. A myslím si, že budú k dispozícii naozaj vo všetkých jazykoch spoločenstva, ale naozaj treba počítať s týmto oneskorením. Závisí to samozrejme aj od rýchlosti ktorou sa redikujú informácie a potom, ktorou nám jazykové služby dokážu dať preložiť e, všetky tieto informácie. Zavádza sa tu e, princíp, že tu nesmieme dávať e, nesprávne informácie podnikom z dôvodu zlého prekladu. To znamená, že aj tieto preklady sa kontrolujú vo veľkej miere a to tiež si vyžaduje určitý čas. E, musíme uznať, že agentúra dostala veľmi veľký počet predregistrácií a preto e, musela svoju pracovnú silu využiť na všetky tieto veci a preto nemohla spracovať všetky informácie tak, ako pôvodne predpokladala, ale teraz sa agentúra snaží čo najrychlejšie dobehnúť toto oneskorenie. A pokiaľ ide o otázku číslo 2, a nie, pardon, je tu ešte dodatočná otázka. Chcela by som sa ospravedlniť. Prišla som neskôr, lebo som bola niekde inde, ale niečo som počula z toho, čo ste hovorili. A mám preto ďalšiu otázku. Vy hovoríte, že tu bolo veľmi veľa predregistrácií. Ten počet bol dokonca 20 raz vyšší, než sa pôvodne predpokladalo. Povedali ste, že ste reagovali tak, že ste najali viac ľudí, ktorí pracovali na týchto predregistráciách. Ako chcete teda zvládnuť všetky tieto výzvy? A myslím si, že ste už niečo o tom hovorili, ale čo keby tie lehoty boli trošku flexibilnejšie? Vy ste povedali, že nikto nemohol počítať s týmto obrovským počtom predregistrácií a cieľom nariadenia bolo, aby 40 látok bolo registrovaných do určitého termínu. Takže ten cieľ sa nám podarí dosiahnuť do tých lehot, alebo mohli by sme byť trošku flexibilnejší s týmito lehotami pretože ja sa zabrám práve uh, touto oblasťou Bavorsku a tam sa ma pýtajú podniky, ako to bude s týmito lehotami. Môžete dať krátku odpoveď? Myslím si, že pokiaľ ide o tie lehoty, tam nemôžeme vôbec nič meniť, pretože tie sú pevne stanovené v nariadení. Ale neskôr sa k tomu ešte dostaneme. Musím povedať, že toto nepríjemné prekvapenie, ktoré sme zažili pri predregistrácii, by sa už nemalo zopakovať. My už s tým nepočítame, že e, toto nepríjemné prekvapenie sa zopakuje, ale e, kolega, keď bude odpovedať na ďalšie otázky presne, e, zodpovie aj túto otázku týchto odhadov. Takže pokiaľ ide o tie lehoty, naozaj to nie je možné meniť. Dobre, hovorí predseda, teda prechádzame k druhému bloku. Uh, E, máme tu PBT, to sú persistentné bioakumulatívne látky, prílohe 13 a pani Veslon a pani Lepáš a pán Šute tu mali otázky. Keby ste, prosím vás, e, sa vyjadrili veľmi stručne, pretože naozaj nemáme čas. Áno, spravím, čo v mojich silách. Len jednu otázku na pána Zebra ohľadom zdravotných aspektov e, komisia v podstate spravila základnú štúdiu, ktorú máme, takže vieme, aká je to východisková hranica pre e, zdravie. Teraz bude druhá štúdia, kde budeme môcť potom porovnať veci. A to znamená odpovedie áno, pokračujeme v tomto výskume, zistíme dopady na zdravie, keďže je to veľmi dôležitá téma. Pán predseda v oblasti BBT, PBT, pardon, hovoríme tu o látkach, ktoré sú persistentné, bioakumulatívne a toxické, alebo dokonca veľmi persistentné a veľmi bioakumulatívne. Čo sa týka kompromisného balíka pri príjmaní ríču, dohodli sme sa, že toto kritérium by malo byť prehodnotené, pretože to je presne otázka toho, či v podstate tu máme revíznu lehotu 1. december 2008, aby sme sa lepšie zamysleli, využili, využili svetové organizácie, čo sa týka použitia látok PBT. Áno, komisia dokončila túto revíziu ešte pred decembrom 2008 a dospelo k záveru, že toto kritérium je potrebné pozmeniť. Komisia pripravuje návrh zmeny kritéria na základe záverov tejto revízie. V našom návrhu samozrejme v plnom rozsahu zohľadňujeme vstupy tohto výboru, ako aj ostatných zainteresovaných strán ohľadom použitia všetkých dostupných informácií e, pri identifikácii PBT. E, v podstate všetci súhlasíme s tým, že právny text v prílohe 13 by mal umožniť používanie všetkých relevantných informácií e, a vychádzať z prístupu závažnosti dôkazov pri hodnotení PBT látok a porovn- ich porovnávaní s kritériami. Prehodnocujeme návrh textu a chceme zabezpečiť, aby ten text sme predložili e, cez, aby prešiel cez patričné komitologické konanie a splnili sme cieľ revízie, to znamená, aby sme využili a zohľadnili existujúce skúsenosti. A teraz odovzdám slovo kolegovi Žurekovi, ak môžem. Po 5 minútach vás ale zastavím. Takže 2,5 minúty vám ostalo. Pokúsim sa stručne ohľadom zaradenia látok, e, ktoré sú e, v podstate vysoko nebezpečné na kandidátsky zoznam a tu by som sa chcel s vami podeliť o rozhodujúce informácie. My si uvedomujeme, že mnohí aktéry očakávajú, že uh, E, aby sme v podstate mali zohľadniť obavy mnohých akci- e, zainteresovaných strán v tomto zozname. Ale takisto musíme zohľadniť aj realizovateľnosť a proste funkčnosť celého systému. Takže preto momentálne sme sa dohodli na v podstate návrhu komisie a agentúr na prvom kandidátskom zozname a teraz sa budeme zamýšľať nad druhým kolom potom e, tam musíme zohľadniť to, že nesmie, nesmie tu dochádzať k prelinaniu procesov, ktoré už prebiehajú v rámci inej legislatívy, ktorá bola pred ríčom. A takisto, že potrebujeme mať dostatočne opodstatnenú tú našu argumentáciu. Čiže to je v podstate tá základ, základné smerovanie, ktorým sa chceme riadiť pri hodnotení, pretože potom v podstate ďalšie práce, ktoré budú vychádzať z toho kandidátskeho zoznamu, e, sú také, že musíme teda využiť všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii, ktoré má agentúra k dispozícii. Prebieha neustály dialog so všetkými zainteresovanými stranami a zamýšľame sa e, nad týmito vecami. Takisto sme dostali nejaké informácie od niektorých členských štátov, ktoré robili štúdie a v podstate, ktoré zverejnia všetko, čo zistia v tých štúdiách a radi sa poučíme, dozvieme informácie od nich a budeme vás aktuálne informovať o výsledkoch našich úvah a návrhoch, ktoré potom predložíme na schválenie e, v rámci agentúry pre chemikálie. Ďakujem. Sú nejaké ďalšie otázky tých, ktorí položili túto otázku? Thank you. You, you said... Ďakujem. Povedali ste, že v rámci revízií kritérií PBT zohľadníte stanoviská, ktoré vyjadrili zainteresované strany a členské štáty a je úplne jasné, že takmer všetky členské štáty, ktoré vyjadrili stanovisko, chceli tzv. alternatívu 3. To znamená, že všetky ďalšie informácie relevantné na identifikáciu PBT by boli do toho vložené aj v súlade so štokholským dohovorom. A neviem, teraz hovoríte, áno, mali ste ten návrh predložiť už vo februári, to ste nám slúbili, vo februári sme nič nedostali a teraz tvrdíte, že to príde. Kedy? Bude to ešte do konca tohto roka? A potom, keď hovoríte, že zohľadníte stanoviská, ktoré zazneli, bude to znamenať to, že tá alternatíva 3 tam bude? Vrátanie tých relevantných informácií pre identifikáciu PBT iných, ako sú jednoducho screeningy alebo jednoducho tie kritéria, kde odfajfkáte polička. Definícia bioakumulatívnej látky je v podstate kritérium separácie oktanolu a vody. To znamená, či to skončí v, v tuku alebo vo vode. A v podstate ten faktor je 100 tisíc krát vyšší. Niektoré štúdie poukázali na to, že keď ten pomer je pod 100 tisíc, ale viac ako 100, tak to môže byť bioakumulatívne v tých zvieratách alebo tých živočíchoch, ktoré dýchajú vzduch, ale nie v tých, ktoré žijú vo vode. Takže tie kritérium je potrebné rozšíriť tak, aby sme podchytili aj bioakumuláciu Eh, aj v ľuďoch či polárnych medveďoch, ktorí nežijú vo vode, ale tie látky sú naozaj bioakumulatívne. To znamená, tie nové kritéria, ktoré navrhnete, zohľadňa aj toto? Čiže bude to v súlade s alternatívou 3 a bude to ešte do konca roka? Ďakujem. Ja, bitte. Uh, uh, to sú významné a obťažné otázky. Skutočne sme si vedomi toho, že s tým prichádzame trochu neskoro, ale ďakujeme za vašu pripomienku a e, je to pre nás motivácia pokračovať e, na túto tému. Je to významná téma, na ktorej my pracujeme. Ako ste si vypočuli, my si eh, prajeme brať do úvahy všetky informácie. A to, čo ste spomínali vo vašej otázke, to je veľmi eh, široká téma, široká definícia. Viete, že o tom vedieme diskusiu. Ale musíme tiež eh, poskytnúť istotu jednotlivým podnikom, a v zásade chceme uprednostňovať to, že všetky informácie sú prané e, do úvahy. Chceme vám predložiť tento návrh čo najskôr a ja budem s vami ešte konzultovať e, to, čo najskôr a určite sa objavíme, ob, obratíme aj na parlament. E, sa to Hasi, druhá doplňujúca otázka. I don't really feel that any of the um, Ďakujem za túto možnosť. Nemám pocit, že ktorákoľvek z týchto otázok, ktorá bola položená e, poslancami, e, ktorá sa týka tej kandidátskej e, listiny, bola zodpovedaná. Možno je pre nás relevantné zistiť, že je vedený tento dialog s jednotlivými subjektami, ale veľa poslancov, pani Rís, pani Westlunda a takisto aj ja, keď sme sa pýtali na konkrétny harmonogram, my vieme, že existujú stovky známych CNA a PBT látok, ale máme tu len 15 plus 15 látok, ktoré sú v súčasnosti na oficiálnych zoznamoch. A to je problém napríklad pre jednu z hlavných otázok nariadenia REACH pre komunikáciu s tými bežnými občanmi v rámci práva spotrebiteľov na informácie. Legislatíva hovorí, že spotrebiteľ má nárok na odpoveď napríklad eh, v obchode, keď si kupuje oblečenie a tak ďalej. Otázka je, že či látka, keď predstavuje vysoké riziko, a to sú teda látky, ktoré sú na kandidátskej listine. A pokiaľ kandidátska listina je stále len tým malým zlomkom tých známych látok, ktoré sú vysoko rizikové, tak toto právo spotrebiteľa nie je naplnené. A my sme požiadali komisiu o informácie, dokedy bude aký teda počet zaradený týchto látok a aká je dieľba práce medzi komisiou a členskými štátmi a či tento zoznam bude rozšírený a zatiaľ sme nedostali žiadnu odpoveď. Je mi to ľúto, ale obávam sa, že nemôžem odpovedať na túto otázku, pretože ja môžem odpovedať za komisiu a neviem, čo predložia členské štáty, takže toto nie je proces, ktorý vedie komisia, to je spoločný proces, ktorý sa opiera o príspevky členských štátov a komisie. My sme už v januári eh, zvolali workshop s členskými štátmi a tu boli položené tie základy. Pre, práve preto sa chceme teda podeliť o naše snahy v tomto smere, aby sme dospeli k spoločnému záveru. Skupina členských štátov najprv definuje látky, ktoré sú vysokorizikové, ktoré by mohli byť prioritné a ide o vytvorenie teda tej kandidátnej listine v tých eh, nasledujúcich rokoch, takže to nebude eh, naraz vykonané. Ten počet bude vlastne narastať postupne podľa tých vytvorených priorit. A zásady tohto postupu boli predložené členským štátom ešte v júli a tiež to bolo prejednané v Helsinkách eh, minulý mesiac. Takže členské štáty a komisia teraz budú pokračovať v tejto aktivite a e, ďalšie rokovanie s príslušnými orgánmi členských štátov v rámci e, REACH. Tento proces bude pokračovať. Členské štáty, ktoré viedli projekt Holandsko, Rakúsko, Dánsko a Švédsko budú mať za úlohu predložiť ich zistenia. A budeme na to veľmi promptne navezovať, ako náhle budeme mať k dispozícii informácie, čo vlastne dosiahli. Takže bohužiaľ vám nemôžem už teraz poskytnúť e, konkrétny termín o počte látok na kandidátnej listine, ale my sa snažíme postupovať čo najrychlejšie, aby sme to dosiahli čo najrychlejšie a čo najglobálnejšie. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Mi bol taký láskavý, že mi dal ďalších 5 sekúnd na tú ďalšiu otázku. Ja viem, že je to komplikovaná téma, ale e, politicky vzaté je to veľmi jednoduché. Máme 11 členských štátov plus e, Norsko, plus chemickú agentúru a títo všetci preferujú ten scenár, ktorý som už predtým vysvetlil. Pri tých našich informáciách iba dve dvaja aktéry sú proti. Veľká Británia a chemický priemysel. DG Envy to chce zmeniť a DG pre podnikanie je proti. Myslíte, že nie je na čase, aby sme už túto záležitosť riešili s Barosom a povedať napríklad, že ideme proti podnikom alebo podľa prania vlastne e, väčšiny e, členských e, štátov, parlamentu a ďalších a povedať teda Británii, že nehnevajte sa, ale túto bitku ste už prehrali. Neviem, v čom je ten problém s tým. Už poprosím vás, pokročte vpred a urobte to prosím vás do konca roku. To zjednoduší tú politickú situáciu. Musíme ešte dnes, e, teda tento rok na jeseň, riešiť veľa vecí, aby sme sa vyhli ďalším bitkám. Myslím si, že toto je jasné, ako aj vedecké údaje, ktoré sú tiež jasné. To bolo veľmi Eh, skvelých 5 sekúnd. Teraz nech sa páči. Áno, my sme si to poznamenali. Uznali ste teda, že teda zohľadnili ste túto otázku. <laughs> To nebola otázka, to bol apel a podľa toho sa aj zariadím. A budete to teda riešiť s pánom Barosom? No pokiaľ nás nebude teda počúvať, eh, tak áno. Dobre, takže v tomto druhom bloku sme mali ešte blok 6, priority, sladky a dodatok 14. Otázka pána rode a pani Hasi. Chcete odpovedať? Áno. Tu ide tiež o prípad, kedy sa snažíme dosiahnuť taký stav, kde by sme mohli predložiť jasnú právnu odpoveď. Všetkým, ktorých sa to týka, snažíme sa pracovať na tejto odpovedi, na týchto pokynoch, tak aby boli pripravené k dispozícii. Dúfame, že e, k tomu dôjde v nadsledujúcich týždňoch tak, e, aby sme do konca týždňa mali tú právnu istotu a potom podľa toho by sme vypracovali aj tie pokyny, ktoré by boli sprístupnené v čo najkračej možnej lehote. chcete položiť nejakú doplňujúcu otázku? Zdá sa, že nie. Takže teraz sa do vás dostávame k bloku číslo 3. Notifikácia a penále. Otázky kolega, kolegu Fernandeza. Poprosím vás o odpoveď na túto otázku. Pán Borschet. Áno, ďakujem, pán predseda. Áno, rady sme odpovedali tak, že vynúcovanie ríču je e, v zodpovednosti členských štátov. Ide o článok 125 ríč, ktorý stanoví povinnosť členských krajín napomáhať oficiálnej kontrole a ďalším činnostiam podľa okolností. Takže článok 126 hovorí, že členské krajiny E, tam je zakotvené vlastne ustanovenie o postihoch alebo penále, ktoré sa budú uvalovať v, v prípade porušenia nariadenia a teda, že príjmu všetky e, potrebné opatrenia. Členské štáty museli notifikovať e, toto opatrenie do 1. decembra 2008. Komisia budú musieť notifikovať všetky ďalšie zmeny bezodkladne sú členské štáty, ktorí ešte neurobili, nezrealizovali túto notifikáciu a v decembri 2008 komisia zahájila štúdiu o postihoch členským e, štátom na základe e, tejto notifikácie a to v súlade s ustanovením o infrakčnom e, riadení, ktoré je obsiehom v nariadení REACH. Druhá otázka, pán predseda, ak dovolíte, aby som pokračoval, to sa týka toho, že došlo k porušeniu notifikačnej povinnosti, aké opatrenia prijala komisia. Komisia v štyroch prípadoch e, obdržanej notifikácie v decembri 2008, v marci 2009 pardon, teda v januári 2009 komisia do, listom e, upovedomila e, krajiny, ktoré ešte nenotifikovali túto svoju povinnosť a upozornila ich, že pokiaľ nebudú mať zavedené tieto príslušné opatrenia, to znamená porušenie povinností e, týchto krajín môže zahájiť infrakčné riadenie a to komisia zariadila proti krajinám, ktoré ešte neimplementovali toto nariadenie. Takže v maji 2009 bolo e, im zaslané formálne vyrozumenie. Ďalšia otázka, pán predseda, sa týka toho, že či komisia už notifikovala povedomila teda niektoré e, krajiny a aké e, dôvody uviedli členské štáty kvôli omeškeniu. Musím povedať, že neuviedli nejaké konkrétne dôvody. Väčšinou uvádzajú to, že niektoré porušenia môžu byť postihnuté na základe už predchod predchádzajúcej vnútroštátnej legislatívy, ktorá bola prijatá tá predtým a najväčšie problémy boli v oblasti administratívnych štruktúr členských štátov, kde potrebujú na to viacej času, zložitosť, komplikovanosť našich nariadení a potom ten známy časový odstup, ku ktorému prichádzajú niekedy pri príjmaní legislatívy v členských štátoch. Ďakujem. Nezdá sa, že by niekto ešte mal doplňujúce otázky, takže teraz sa dostávame k bodu 8 a tu sú zvieratá. Tu máme celý rad otázok. Zebr Lukas Kot ide o pokusoch na zvieratá pán Borchet. Ďakujem, pán predseda. Áno, sú to otázky pána Zebra, pani Lukas a pani pána Egharta Odpovedal by som tak, že na základe preverených diskusí s ECHO a takisto našich diskusí s podnikmi a s ďalšími, pokiaľ ide o ríč, nemáme žiadne dôvody sa domievať, že počet zvierat pôvodne odhadovaný ktorý bude potrebný na dosiahnutie cieľo REACH, že by to mal byť tento počet výrazne prekročený. Pokiaľ tieto otázky vychádzajú z publik publikácie profesora Hartmunda, tak e, domnievame sa, že väčšina kritiky v tejto publikácii nie je podložená. A súhlasíme s ECHO v ich tvrdení, ktoré je e, uvedené v, v prehlásení proti, že nová štúdia nadhodnocuje dopad európskej legislatívy na testovanie na zvieratách, a to šestnásobne. Pravdepodobnejšie čísla budú zverejnené alebo teda boli zverejnené, keď sa rokovalo o nariadení REACH. Toto bolo teda tlačové prehlásenie ECHA. Na jednej strane teda Rič sa snaží ochraňovať ľudí a životné prostredie a na druhej strane sa snaží propagovať alternatívne testovacie metódy. Jeden z hlavných dôvodov pre prijatie nariadenia Rič bol veľký počet látok, ktoré sú vyrábené a umiestňované na trhu už celé roky a máme veľmi málo informácií o rizikách, ktoré tieto látky predstavujú pre ľudské zdravie a pre životné prostredie. Existuje teda potreba túto medzeru vyplniť a zaistiť, aby podniky dokázali vyhodnocovať rizika a identifikovať a zaviesť riadenie rizik v záujme ochrane ľudí a životného prostredia. Komisia vždy jasne hovorila, že aby sme vyplnili, aby sme získali tie chýbajúce údaje, bude to e, potrebné na to zvýšené používanie laboratórnych e, zvierat počas nasledujúceho desaťročia, pokiaľ tento cieľ nebude splnený. To bolo známe a to bolo prijaté. odkedy sa vlastne REACH začal vypracovať. Avšak, aby sme minimalizovali počet pokusných zvierat, tak sme nariadili vlastne rôzne možnosti, ako prispôsobiť požiadavky na testovanie a vychádzať z existujúcich údajov a z alternatívnych postupov. Hlavne pokiaľ ide o testovanie na zvieratách, je potrebné to prevádzať len v tom eh, najkrajnejšom prípade a tá štúdia sa nemôže opakovať. Dostupné informácie zo štúdia na týchto zvieratá musia byť eh, zdieľané cez eh, SIF s ostatnými hráčmi v chemickom priemysle. Ďalšie pravidla sú v prílohe 11 ohľadom toho, ako prispôsobovať testy alebo prípadne ich rušiť, pokiaľ máme k dispozícii aj iné metódy. Komisia hovorí o rôznych e, možnostiach na obmedzenie na testovania na zvieratých a zvýšenia dostupnosti e, alternatívnych postupov. Vychádzame z činnosti v GRC a z e, výskumných projektov, ktoré sú financované v rámci 7. rámcového programu a takisto z projektu UECD. Ďalej, komisia minulý rok prišla s návrhom, ktorý by chce chcel teda e, realizovať replacement, čiže náhradu a replacement, čiže zdokonalenie, aby sme zabranili zbytočnému utrpeniu e, laboratórnych zvierat. Pani Lukas, teraz máte slovo. Well, thank you very much. I'm, hope you're right when you... Ďakujem. A e, dúfam, že máte pravdu, že ten článok v časopise Nature vo spre porovnaný, ale aj keby to tak bolo, celkový počet zvierat, e, ktorý sa predpokladal v Ríč, je príliš vysoký na testovanie a zdá sa, že ste ani neodpovedali na otázku, ktorú som položila ja s kolegom. Poprvé, čo chcete spraviť, aby ste urýchlili dostupnosť alternatívnych modelov, vrátanie metodík ako toxikogenomických metódy. A takisto aj čo spravíte s správou Americkej národnej akadémie vied o testovaní toxicity, pretože jedna z vecí v tejto americkej správe práve bola, e, sa týka otázky validácia. Moja doplňujúca otázka znie, čo robí komisia preto, aby zistila nové prístupy na hodnotenie metód, pre ktorých nie je vhodná konvenčná validácia. A po druhé, súhlasíte s tým, že dáta z ľudí, ktoré už vznikli z klinických testov liekov, by mohli byť použité a mohli by sme ich využiť na Eh, v podstate vyhodnotenie toxikologických štúdí na zvieratách aj nie na zvieratách, pretože doteraz sa stále používajú v podstate testy na zvieratách ako nejaké si zlaté meritko a s ním sa porovnávajú testy na nie na zvieratách. A mm, myslím si, že keby sme vychádzali z toho, aký to má dopad na ľudské zdravie, to by bol lepší taký ten základný zlatý štandard alebo zlaté pravidlo. Čo si o tom myslíte? Mohli by ste teraz odpovedať plus na tú prvú, teda na tú prvú otázku plus na tie dve doplňujúce. Ďakujem. Pán predseda, ja som si myslel, že sme zodpovedali na otázky, ktoré tu zazneli, ale zrejme pani poslankyňa nie je spokojná s touto odpoveďou. Myslím si, teda môžem len zopakovať to, čo, som, to, čo hovoríme, že vieme že už predtým boli v podstate poznatky predtým, ako bolo prijatý rič, ale potom samozrejme e, že o 10 rokov sa k tomu vrátime. Dôvod bol taký, ktorý som v podstate uviedol, že sú tu veľké medzery v našich poznatkoch. Ak máme vyplniť tieto medzery, tak musíme použiť to, čo máme. Takže v tomto zmysle, pán predseda, to je taká základná hlavná činnosť, ktorú teraz robíme. Áno, podporujeme v plnom rozsahu to, čo tvrdí EKA o reakcii na článok. Sú tam zložité konštrukcie, ktoré v podstate tam sú prezentované, experti s nimi nesúhlasia, pretože to nemôže povieť tým číslam, ktoré sú na stole. Čo sa týka amerických úvah, alebo teda amerického spôsobu rozmýšľania, Mám tu niečo, čo prečítam, konkrétne v prílohe 11 ríč priame uplatnenie alternatívnych metodík, ako napríklad tých, ktoré sú spomenuté v správe Americkej národnej akadémie vied, sú umožnené. A ako náhle tieto metódy odpovedajú na otázky dôležité na identifikáciu nebezpečenstva a rizika chemikálií, Čiže je to naozaj veľmi dôležitý prvok toho, čo podľa nás už je v prílohe 11. To je asi všetko, čo môžem doplniť k vašej otázke. Áno, ďakujem pekne a prejdeme na ďalší bod. Dopad riču na životné prostredie a zdravie. Kolega Zeber má ešte ďalšiu otázku k zvieratám. Chcem položiť ďalšiu otázku k článku v Nature. E, chcel by som sa dozvedieť od komisie, e, koľko peňazí konkrétne vykladajú na to, aby sa umožnili tieto alternatívne testovania za posledných 5 rokov? Koľko peňazí e, bolo investovaných do podpory alebo rozvíjania týchto alternatívnych testovacích metód? Ďakujem. Pán predseda, nemám so sebou tieto údaje, ale pošlem vám ich po tomto zasadnutí. Takže pán Zeber, zašlem, dostanete to poštou neskôr, takže prechádzame k ďalšiemu bodu. Dopad ríču na životné prostredie, zdravie obyvateľstva a konkurencieschopnosť podnikov. Mm, poprosím odpoveď. Možno by som začal hodnotením dopadov na hospodárskú súťaž, či konkurencieschopnosť podnikov a potom kolega potom odpovie na tie ďalšie dopady, teda otázky ohľadom ďalších dopadov. Konkurencieschopnosť, tu musíme rozlišovať dve úrovne. Konkurencieschopnosť odvetvia ako takého, to je jedna úroveň, a druhou je, či to má nejakú konkurenčnú nevýhodu e, voči konkurentom mimo EÚ práve v dôsledku pôsobnosti EÚ, čiže konkrétne negatívne dopady či účinky. My sme veľmi pozorne, začnem to druhou otázkou, pozorne sme to skúmali a stali, nás sme si dali pozor, aby sme do Ríču nezaviedli žiadne povinnosti, ktoré by sa stiahovali len na európskych producentov a ktoré by nemali dopad na producentov mimo EÚ, respektíve tí, ktorí chcú vyvážať. Takže tu sme sa snažili naozaj vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých, aby tu nebol nejaký zásadný negatívny dopad na, to, na lokalizáciu výroby, tak aby sme to v podstate celé ošetrili. A čo sa týka konkurencie schopnosti chemického priemyslu ako takého, tu je veľmi ťažké momentálne povedať niečo na základe informácií, vychádzajúc z toho, že je v podstate ešte stále krátka doba. E, firmy len pripravujú spisy na registráciu, kde je lehota až o rok, takže nejaký okamžitý dopad ešte sme nezaznamenali a ten bude až potom, to znamená, až potom budem vedieť povedať, aké náklady, aké dopady to malo, ale samozrejme nás to zaujíma. Zatiaľ však musím povedať, že dopad hospodárskej krízy a hospodárskeho poklesu je oveľa vyšší ako dopad nariadenia REACH a to nás len vedie k tomu, aby sme boli opatrní, aby sme nezaťažili odvetvie prílišným bremenom, E, ktoré v podstate to odvetvie aj tak je teraz e, v ťažkej situácii vzhľadom na zlú hospodárskú situáciu. Na druhej strane e, sa zapodievame konkurencieschopnosťou chemického priemyslu vo všeobecnosti a tu nám pomáha skupina ktorá hovorí, ktorá, ktorá minulý rok e, vypracovala štúdiu hľadom konkurencie schopnosti chemického odvetvia. Táto skupina na vysokej úrovni vypracovala správu pre komisiu, ktorú dáme k dispozícii. A čo sa týka dopadu na životné prostredie, tu odovzdám slovo kolegovi. Ďakujem, pán predseda. Už som na to e, naznačil, keď som odpovedal e, pán Zeberovi. V podstate aktívne monitorujeme. robili sme štúdiu podstate tú, tú základnú štúdiu, takže máme výsledky, vieme, aký máme základ, voči ktorému môžeme to porovnávať do budúcna. Budeme mať druhú štúdiu, kde využijeme už tento existujúci materiál a tu očakávame v roku 2012. Čiže je to aktívny nástroj, ktorým nám pomôže zistiť, aký dopad má rič na životné prostredie a zdravie. Takto sa teda dostávame k záverečnému kolu. Kolegyňa Perilo sa pýtala na účinky na iné časti legislatívy a kolegové Lepáš a Šliter sa pýtali zase na nanomateriály. Ak môžem začať tým vzťahom k inej legislatíve, chcel by som povedať, že nariadenie REACH naozaj nie je začiatkom legislatívy o chemikáliách, ale nahradzuje 40 predpisov, ktoré platili predtým. Nariadenie REACH teda zároveň neriešilo všetky možné použitia chemikálií, ako sú napríklad medicínske výrobky alebo potraviny, a bez ovplyvnenia práce spoločenstva v iných oblastiach, musím povedať, že sa to nariadenie týkalo aj nariadenia napríklad o kozmetických prípravkoch a nariadenia o označovaní výrobkov, pretože tieto neboli nahradené nariadením REACH. Je teraz veľmi jasné, čo je pokryté nariadením REACH a čo nie je pokryté nariadením REACH. Proces REACH zároveň vytvorí hlavnú informačnú databázu o chemických látkach a o ich vlastnostiach. Toto pomôže potom implementácii a práci pri naplňaní cieľov inej legislatívy, ktorá ešte stále existuje. A to bude mimoriadne dôležité pre spotrebiteľov, napríklad v oblasti kozmetiky, ako aj pracovnej síly, pretože sa to bude týkať aj bezpečnosti na pracovisku. No a bude sa to týkať aj inej environmentálnej legislatívy. Uistíme vás, že komisia je veľmi starostlivá a opatrná pri zvažovaní vzťahu nariadenia REACH s inými predpismi a naozaj sa staráme o to, aby sa tieto vzťahy zobrali do úvahy, keď novelizujeme predpisy alebo keď vytvárame nové predpisy a staráme sa o to, aby tu nedošlo k prekrývaniu toho, čo upravuje nariadenie REACH a iná legislatíva. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o uplatniteľnosť na nanomateriály, musím povedať, že tu nemáme nejaké údaje, nejaký trhový princíp a to sa uh, vzťahuje na látky samostatné, ako aj v zmesiach a vzťahuje sa aj na nanomateriály. To znamená, že registrácie nanomateriálov, ktoré môžu byť buď samostatné e, látky alebo iné formy látok, by mali obsahovať všetky príslušné informácie o rôznych nanomateriáloch Účelom nariadenia REACH je dosiahnuť vysokú mieru ochrany ľudského zdravia a životného prostredia, ako aj voľný obeh tovaru a zvýšenie konkurencie schopnosti a inovácií. Je jasné, že zatiaľ sa vyrábajú nanomateriály pomocou najmodernejších technológií. Tieto nanomateriály prinášajú prínosy pre medicínu a iné oblasti života, lenže zároveň vieme, že sú tu bezpečnostné požiadavky, ktoré treba dodržiavať trvalo udržateľným spôsobom. V uznesení parlamentu z 24. apríla sa komisia žiada, aby do dvoch rokov preskúmala príslušnú legislatívu vzhľadom na uplatnenie nanomateriálov a ich účinkov na zdravie a životné prostredie. Komisia mieni preskúmať príslušnú legislatívu a využiť nástroje, ktoré sú k dispozícii a predložiť správu roku 2011, eh, kedy sa navrhne aj potrebná legislatívna zmena. Komisia bude samozrejme venovať eh, mimoriadnú pozornosť všetkým tým témam, eh, ktoré predloží Európsky parlament. Ďakujem veľmi pekne. Ešte má niekto nejaké otázky? Karl Schütter. Áno, to bolo naozaj stručné. Keď hovoríte o tom, že nariadenie REACH pokrýva všetky tieto oblasti, už ste zobrali do úvahy aj súčasné toxikologické texty? Berú tiež do úvahy tieto nanotechnologické vlastnosti. Neviem, či je to naozaj tak a keď na to budeme mať e, dva roky. 24. apríl 2011 e, je nedela, takže to zmente na 22. apríla 2011. Herr Pán Boršac. Ale moja agenda končí pred tým termínom. Ale ďakujem veľmi pekne za tú otázku. My veľmi aktívne prispievame k riešeniu otázok, ktoré spomenul pán poslanec Šute v OECD. Tam sa robí práca v tomto ohľade, tam dospejeme k nejakým výsledkom a potom budeme ho informovať o tom, čo sa tam deje. Dobre, dostali sme sa na koniec tohto kola otázok o nariadení REACH. Nariadenie REACH je veľmi dôležité pre oblasť životného prostredia v Európskej únii. Nie je do tom pochy, pretože tu máme tisícky látok, ktoré sa nachádzajú v životnom prostredí, ktoré musia byť registrované a kontrolované. Počuli sme o celej tejto mašinérii, ktorá sa už spustila veľmi úspešne, ale predsa len sa tu objavili nejaké problémy, ale ako inak keďže tu máme také obrovské množstvo látok, ktorý sa nariadne REACH týka. Počuli sme kolegov a kolegyne, tento výbor bude aj v budúcnosti pozorovať celú situáciu. V novembri budeme mať ešte raz príležitosť eh, stretnúť sa s riaditeľom agentúry pre chemikálie. Možno tam budú uh, veľmi konkrétne otázky, na ktoré nám bude môcť odpovedať. Ďakujem veľmi pekne, pán Bošer, že ste prišli. Ďakujem aj všetkým ostatným zástupcom komisie a ďakujem za to, že zodpovedali naše otázky. Vrátime sa k tomu ešte raz v neskôršom štádiu a želám vám veľa úspechov pri vašej práci. Kolegovia a kolegyne, prichádzame k bodu osem našho programu. a to je návrh opatrenia komitológie podľa regulačného postupu s kontrolou v rámci smernice o obchodovaní s emisiami. A tu ide o zoznam sektorov alebo odvetví a pododvetví, ktoré by mohli byť vystavené vysokému riziku úniku CO2. Ide tu teda o tzv. problematiku carbon leakage. Z komisie tu máme Ivon Slinenberg, Hansa Bergmana a Damiena Merousa z generálneho riaditeľstva pre životné prostredie. Navrhujem, aby komisia predniesla, aká je situácia a potom rozprúdime rozpravu. Kto by chcel začať? Damien Meadows? Sa ujme slova. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne a želám vám všetkým dobré ráno. Komisia je naozaj veľmi šťastná, že môže prezentovať to, čo považujem za prvé legislatívne opatrenie implementujúce e, balík o ochrane klímy, ktorý sme zaviedli minulého roku. Toto bola kľúčová otázka pri rokovaniach, ktoré viedli k dohode minulého roku. Európska rada a parlament stanovili dátum pre prijatie komisiou a bol to dátum 31. decembra 2009 aby tomu tak aj naozaj bolo, musím povedať, že máme ešte čo robiť. Máme už iba krátky čas a hlasovanie komisie prišlo včas, takisto aj preskúmanie parlamentu prišlo vo veľmi dobrom čase, aby sme naplnili tento termín a myslím si, že komisia bude e, schopná schváliť e, tento balík posledný pracovný deň roka, teda 31. decembra. Ale aby sme to schválili ešte pred kodaňou, alebo aby sme to pripravili pred kodaňou a aby sme mali eh, k dispozícii všetky informácie, musím povedať, že tento zoznam sa bude musieť preskúmať eh, po kodaní. Tento zoznam bol eh, pripravený pre taký scenár, kde máme to 20-percentné zníženie emisí CO2 ale vidíme, že podobný pokrok sa dosahuje aj v americkom senáte a keď tomu tak nebude, tak potom tento zoznam bude platiť do roku 2014 a potom v tomto období bude možné pridať nové sektory prostredníctvom komitologického postupu, ale nie odoberať nové sektory nový zoznam by potom platil pre roky 2015 až 2019. Pokiaľ ide o obsah zoznamu, musím povedať, že obsahuje 164 priemyselných odvetví a pododvetví, ktoré podľa podrobných e, kritérií v smernici sú považované za odvetia a pododvetvia, ktoré sú vystavené e, vysokému riziku uniku CO2. Kritéria stanovuje Európska rada a parlament na základe toho, čo bolo dohodnuté minulého roku. My sme prešli už aj cez proces eh, diskusí so všetkými zainteresovanými stranami na našej internetovej stránke. Taktiež sme informovali parlament o dopadovej štúdii a kvalitatívnych eh, štúdiách, ktoré sme pripravili v úzkej spolupráci s príslušnými službami. A potom tu máme dokument s otázkami a odpovediami a takisto tu máme uh, E, tlačové správy. E, myslím si, že posledná vec, e, ktorú by som chcel povedať, je zdôrazniť to, že komisia naozaj preskúmala to, čo je k dispozícii k dnešnému dňu budúcnosti. Môžeme pridať ďalšie odvetvia a podvetvia, pokiaľ tam budú k dispozícii údaje, ktoré to podporia, ale komisia preskomala vyčerpávajúco všetky údaje a tých 164, ktoré som spomínal, sú tie, ktoré zodpovedajú našim kritériám. Ďakujem veľmi pekne. Predseda, ďakujem veľmi pekne za úvod. A skôr, ako si vypočujeme otázky, E, chcel by som privítať Severoírskú skupinu zainteresovaných strán v oblasti životného prostredia. Je tu pani Mary Louise Kelly. A chcel by som ju teda privítať u nás vo výbore pre životné prostredie Európskeho parlamentu. Peter Líze sa hlási o slova. Peter Líze. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste zobrali túto tému do nášho programu. Sú tu kritické pripomienky z dvoch strán, od mimovládnych organizácií a od odvetví. Na základe toho, čo doteraz viem a čo som čítal, viem, že zainteresované strany majú rôzne reakcie. A musím povedať, že komisia prišla s rozumným návrhom a domnievam sa, že komisia sa držala rady, ktorú dostala od rady a parlamentu a myslím si, že by sme nemali ohovárať tieto závery, ku ktorým dospela komisia a rada. Máme tu tých 20%, to je stále ambiciózny cieľ. Nová japonská vláda chvala Bohu, pretože to bolo aj naozaj potrebné, zvýšila svoj cieľ na 25 ale nevidel som nejakú ponuku ísť ešte vyššie a v USA všetci vieme, že je mimoriadne ťažké presadiť takéto niečo, pretože ten zákon, ktorý teraz chválili snemovne reprezentantov, hovorí o 10%. Aj to vôbec nie je jasné, či e, to bude úplne schválené do kodane. To znamená, že tu máme 10, 20%, 25%, to znamená, že situácia nie je e, dokonalá, ale jednoducho takýto je teraz stav. E, súčasťou kompromisu bolo vyňatie viacerých odvetví z dražieb alebo obchodovania s emisiami. Keby mal návrh komisie diskreditovať našu pozíciu, tak to bude iba preto, že neuplatňujeme tie správne metódy. Potrebujeme samozrejme peniaze na kodaň, ale väčšia časť emisí sa bude musieť dostať na dražbu, teda sa bude musieť s nimi obchodovať. A to bolo po prvé a po druhé. 50 emisí, ktoré Európa produkuje, vôbec nie sú pokryté schémou na obchodovanie s emisiami. To znamená, že v zásade sa domnievam, že návrh komisie je rozumný, je to rozumný kompromis, ale predsa len mám na komisiu otázku. V dokumente mimovládnych organizácií som čítal, že aj veľmi úspešný výsledok konania, ktoré nemôžeme teraz očakávať, teda keby sme sa dohodli veľmi úspešne v kodaní, tak potom aj tretie štáty by sa mohli zúčastňovať schémy obchodovania s emisiami, ale potom by nebola možná revízia. Damien Merovs nám práve povedal, že podľa ponímania komisie by to tak nebolo, ale Kodaní sa predpokladá, že by sa tretie štáty mohli do toho zapojiť. Neviem, či sa na tom naozaj dohodneme v Kodani pretože o obchodovaní s emisiami sa v Kodani ani nemá vôbec hovoriť, keď to dobre chápem. Ale musím povedať, že to nebolo prispôsobené. To po prvé. A po druhé, môžeme tento aspekt otočiť. Sú odvetvia alebo pododvetvia, ktoré nie sú postihnuté týmto 20-percentným e, cieľom rizika uniku CO2 a to potom nie je rovnaké zaťaženie e, pre všetky odvetvia a pododvetvia. Akým spôsobom sa to potom upraví? Aj bez obchodovania sú teda pododvetvia, ktoré sú ohrozené týmto únikom CO2. A to bola druhá otázka. A tretia otázka sa týka toho, že 77 emisí je zahrnutých, ale to nie je 77 podnikov. Ale keď si zoberieme napríklad tému cementu alebo vápna, tak to sú pododvetia, ktoré majú vysoké náklady a produkujú o mnoho viac emisí ako iné odvetvia. Takže ktoré sektory sú teda súčasťou schémy pre obchodovanie s emisiami. Kto teda sa musí zapojiť do tejto schémy podľa návrhu Európskej komisie? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Teraz eh, máme tri bloky odpovedí a teraz eh, chcem eh, privítať Evelyn Dole, našu predchádzajúcu spravodajkyňu na té tému obchodovanie s emisnými povoleniami, ktoré sa zaoberá stále týmto e, témom a potom, ako bola e, bitka dobojovaná v Írsku, je naša e, kolegyňa znova k dispozícii k tejto téme, takže srdečne vítajte. Ďalšia otázka, Vittorio Pro. Grazie, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som proti tomuto dokumentu, pretože sa domnívam, že v Kodani e, bolo potrebné sa zamyslieť nad globálnym konsenzusom. E, akákoľvek vec, ktorá je menej ako globálny konsenzus, nám neposlúži. A teraz e, veľmi rýchlo sa treba zamyslieť nad tým, že čo môžeme vykonať v prípade carbon leakage. Domnievam sa, že je potrebné E, sa zamyslieť nad touto potrebou, ktorú e, e, tu máme predloženú ohľadom takto globálnej dohody. Samozrejme, v prípade globálnej dohody je zapracované aj carbon leakage alebo jeho súčasťou, takže domnievam sa, že sa musíme znepokojovať a teda zamyslieť nad týmto globálnou dohodou. V Kodani som predložil niekoľké podstatné požiadavky. Poprvé, klauzula pre rovnosti rovnakých podmienok, pretože krajiny, ktoré sú rozvojové, nemajú dostatočné záruky, že ich právo bude na rovnoprávne podmienky bude dodržané. Po druhé sa domnievam, že už som to spomenul, aj písomne som to predložil predsedovi výboru a predsedovi komisie Barosovi, ktorý že teda táto schéma o kontrole e, s obchodovaniami e, s emisiami CO2 je príliš e, komplikovaná. My by sme potrebovali systém, ktorý by bol všeobecnejší a jednoduchší. To znamená, každý každá časť fosilných palium by malo byť súčasťou tejto disciplíny. Takže žiadne výnimky na ďalšie veci Ďalej sa domnievam, že je potrebné e, zohľadniť kvôli rovnoprávnym podmienkam všetkých krajín a takisto aj všeobecnej environmentálnej spravodlivosti ďalšie e, veci. My teraz e, v tom v zmysle trvalej udržateľnosti by sme mali vlastne zakomponovať aj tento kontext. Čiže je potrebné v Eh, emisiách na eh, jednu osobu eh, zohľadniť 5 tón na osobu na ročne na jednu tonu CO2 na osobu ročne. Takže toto je ten trvol udržateľná, ak je toto tá trvolo udržateľná úroveň, tak sa domnievam, že by sme mali prisúdiť na každú osobu práve preto, aby bola tá environmentálna spravodlivosť zabezpečená, tu to isté právo využívať prírodné zdroje a teda tiež atmosféru. Takže tým chcem povedať, že musíme prisúdiť e, gratis e, e, povolenie na emisie jedného, jednej tony CO2 na osobu ročne a teda tým indikovať ten princíp ekologického prístupu každej osoby k prírodným zdrojom. Myslím si, že toto by mohlo byť E, práve to, e, ten rozhodujúci prvok pre Afriku, e, ktorá mm, má emisie, ktoré sú oveľa, oveľa nižšie ako jedna tona na osobu ročne a čo by vlastne im mohlo umožniť na trhu skoro 0,8, 0,8 tony na osobu ročne využiť zvyšok emisí a tým pádom by mohli mať priamy príspevok, ktorý by bol podstatný pre všetky také e, všetky teda e, tie e, zmeny pri adaptácie klimatických zmien čo predstavuje 15 miliard eur ročne. Čiže keby toto boli tie základné záležitosti, ktoré by mali byť prítomné, zapracované v tomto dokumente a my by sme mohli vlastne potom viacej mohli by sme viacej dúfať vlastne v tej všeobecnej dohode v e, Kodani. Preto chcem požiadať e, členov výboru, aby e, to takto zrealizovali, pretože bez tejto klauzuly rovnosti ekologická rovnoprávnosť nebude zabezpečená. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pani Debur. Um, Ďakujem, áno, na úvod komisia Eh, uviedla svoje stanovisko a teda, že jej cieľom je zabezpečiť, aby v prípade toho, že menej rozvinuté krajiny sa nezúčastnia medzinárodnej dohody, dostaneme sa do situácie, kedy v tretich krajinách priemysel nebude podriadený takým vážnym obmedzeniam emisí CO2. Diskutovali sme o tom už keď sme hovorili o klimaticko-environmentálnom balíku a vtedy bola jasná predstava, že by sme zabezpečili rovnaké vysoké normy, vysoké nároky všade a nie, aby sme mali systém, ktorý naozaj poďte, poďte až za hranice toho, čo sme prijali v rozhodnutí k ekologicko-klimatickom balíku v tom zmysle, že by sme sa museli vrátiť k predchádzajúcim úrovniam alebo teda k tým 100% kreditom. Za to bolo ETS EU všetko kritizované predtým. Takže niektoré otázky, ktoré by som rada položila, sú tieto. Za určitých okolností nemáme k dispozícii dáta, máme len súkromné štúdie. Uh, a teda čo sa spravilo preto, aby sme zabezpečili, aby sme získali tieto údaje. Nie je mi celkom jasné z toho, čo dnes ráno komisia povedala, ako bude postupovať v tých oblastiach, kde údaje nie sú k dispozícii. Takisto komisia hovorí o tom, že niektoré priemyselné sektory budú analyzované v priebehu roku 2010. Aká je tu prognóza? Aké návrhy asi potom predložia následne? Aké percentá z nich budú súčasťou potom EU EPS a podľa nich čo v podstate z toho vyplyne asi, aké percento tých kreditov dostanú zadarmo alebo bezplatne a bude tu existovať jasný proces, jednoznačný proces, ktorý sa dostane, nás dostane do tej situácie, aby sme mali všade rovnaké vysoké normy a aby sme sa vyhli tomu, že by sme oslabili alebo teda opätovne sa pustili do tých problémov, ktoré budeme mať pri rokovaní s inými krajinami, keď ich budeme žiadať, aby oni prijali kroky, aby potom oni vlastne upozorňovali zase na problémy toho, čo my prezentujeme ako e, vysoká miera zodpovednosti, na ktorú sme sa podujali v EÚ. Ďakujem pekne. Bola by komisia taká láskavá a odpovedala nám na túto otázku. Ďakujem, pán predseda. ospravedlňujem sa, že som prišla e, neskôr, ale Daniel Meadows je môj zástupca, ktorý vám už predniesol úvod e, na túto tému. Ďakujem poslancom za ich e, otázky. Prejdem tie otázky tak, ako boli položené. Poprvé je dôležité pripomenúť si, že tento zoznam je prvým zoznamom. Svojím spôsobom v smernici sa predpokladá, že dôjde k vyhodnoteniu na tri spôsoby a najdôležitejšie, o tom hovoril pán Líze, je to, že po kodaní komisia bola požiadaná aby vyhodnotila závery medzinárodného rokovania a či, či, to, či to má dopad na zoznam k prístupu, ktorý sme mali zatiaľ k dispozícii. Takže komisia by to mala splniť do e, júna budúceho roku, predložiť správu náš a zistí náš, či teda ten náš doposiaľ zaužívaný postup má byť e, používaný aj naďalej v tomto stave. A pokladanie sa teda budeme veľmi zaujímať tým, či významné riziko e, uhlíku existuje, alebo či toto riziko je znížené a posúdime tiež oblasť obchodného rizika, pokiaľ budú existovať e, tie isté e, ciele na porovnateľnej úrovni. Posúdime v porovnateľných údajoch, či je možné vypustiť tieto e, krajiny a niektoré odbory dostať po to úroveň 30 v oblasti obchodného rizika. Musím povedať, že ten dokument vládnych organizácií som nevidela. Je možné, že sa to dá prispôsobiť. A keby Kodaň nedopadla ideálne, budeme sa musieť tým opäť zaoberať a to sa tiež predpokladá v tom balíčku, ktorý bol vyrokovaný minulý rok, pokiaľ ide o povolenky z zadarmo v oblasti 100% splnenia benchmarku, tak tam bude možné, aby spolu legislatívci komisie zvažovali to, že či je potrebné mať ďalšie kroky. No to je naprosto otvorené po kodanskej konferencii. Odkazuje sa na to, že 77 emisí je pokryté. Aké e, percento zariadení to predstavuje, môžeme to ešte overiť, pokiaľ ide o tento počet zariadení, ale malo by to byť približne asi pod úroveňou 50 e, To je len taký hrubý odhad, ale zatiaľ to nie je údaj, ktorý sme u nás overovali oblastí, ktoré by boli predmetom dražby, tých je celý rad. Nie sú to veľkí emitenti, ktorí by boli mimo o systém. Zatiaľ sme eh, diskutovali o rôznych eh, oblastiach a podoblastiach, ktoré zatiaľ nie sú na zozname a ktorí sa prihlasovali, že by chceli eh, byť na tomto zozname. Jeden známy odbor alebo oblasť sa týka pod oblasti keramiky, IDH ide o tehly a strašnú krytinu. A aj to je možné zariadiť. Ročne je teda možné pripojiť nové odbory a komisia sa bude zaoberať všetkými odbormi, kde je možné uviesť ďalšie údaje. Môže to byť iniciatívy členských štátov alebo komisie a niektoré odbory budú naďalej prerokované a budú doplnené na zoznam, pokiaľ sa objaví eh, dôkaz, že už splňajú kritéria, ale nie je možné vyňať e, odbory zo e, zoznamu. Ten zoznam platí na 5 rokov s dvoma výnimkami, môžu byť ročné doplnky alebo pokodaní teda celková revízia. To môže viesť k tomu, že niektoré oblasti budú vyňaté. Z vystúpenia pána Praudio, pokiaľ ide o klauzule o rovnosti a potrebnosti kvalitnej dohody v Kodani to berieme na, do úvahy. Je to skutočne jeden z prvku, o ktorom teraz rokujeme v Bangkoku a inde. Takže bereme to do úvahy a uvidíme, že čo nám toto rokovanie prinesie. Je dôležité si spomenúť na to, že zoznam, ktorý bol predložený komisiou v auguste vychádza z toho cieľa 20% pre EÚ. Pokiaľ bude ten cieľ vyšší, tak to bude všetko prehodnotené znovu v súvislosti so záväzkami tých tretich krajín. Otázka súvisiaca s údajmi a s tým, čo urobíme, aby sme získali lepšie dáta. Budeme sa sústredovať na tie oblasti, ktoré sa prihlásili ako tie, ktoré chcú byť pripojené na zoznam. Chceme spolupracovať s priemyslom a aj s členskými štátmi, aby sme získali kvalitnejšie informácie, kvalitnejšie dáta a budeme sa snažiť nájsť aj niektoré preukazateľnejšie údaje. Dôjde tiež k prísunu nových štatistických údajov, bude použitá nová nomenklatúra, to je súčasť toho priebežného procesu. Dovolte mi, pán predseda, ja by som chcela zdôrazniť jednu dôležitú vec. Mala by to byť Nemalo by to byť nedorozumenie, pokiaľ niektoré odbory budú vyňaté z ETS. Chcem zdôrazniť, že to nie je správne. Všetky zariadenia sú pokryté systémom ETS a nie je to preto, že by niektorý odbor alebo zariadenie bolo na zozname uniku uhlíku, že sa naň nebude vzťahovať systém ETS. Bude pokryté systémom ETS, aj keď získajú 100% no kvótu zdarma na základe efektivity a Tie úrovne sú stanovené veľmi prísne a pre odbory a podobory v oblasti a podoblasti to bude asi optimálnych 10 v tej oblasti a podoblasti, takže je to veľmi ambiciózny cieľ a len zariadenia, ktoré budú fungovať na tejto najvyššej vyšších 10 budú dostávať vlastne celú tú kvótu zdarma. To je dôležité. Ďakujem. Áno, e, ďakujem, to bolo teda veľmi dôležité konštatovanie, pretože tu bolo dosť e, nedorozumenie. Pani Rovana Plap. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. S najväčším záujmom som si vypočula pripomienky komisie. V mojom príspevku som chcela uvítať návrh komisie a predovšetkým som sa chcela vyjadriť k skutočnosti, že keby sme chceli mať hospodárstvo, ktoré sa e, ustavične rozvíja, keď chceme mať e, zelené hospodárstvo, tak by tam nemali byť diskriminačné prvky, pokiaľ ide o jednotlivé odvetvia a pododvetvia. Chcela by som poukázať na to, že niektoré sektory musia byť ešte preskúmané v súvislosti s ETS. A musí medzi ne patriť aj tehliarský sektor, pretože na všetkých staveniskách treba tehly, tak ako dnes, tak aj v budúcnosti. Odpoveď komisie v súvislosti s údajmi, ktoré sa dostanú do komisie a ktoré neplatia ako oficiálny zdroj, tej otázke, tej odpovedi som celkom nerozumela. Chcela by som ešte raz požiadať komisiu, aby si preštudovala tieto sektory. Uh, nie len pre Rumunsko je tento sektor eh, dôležitý, ale aj pre iné krajiny. Linda Megan. Um, thank, thank you, Lina Megan, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Počujem ľudia, ako hovoria, že keď to bude mať v zozname pred kodaňom, tak bude veľmi ťažké rokovať o tom. Uh, my sme sa predsa dohodli na legislatíve minulého roku a komisia je teda viazaná. Toto legislatíva musí prísť s týmto zoznamom do konca roku 2010. Nemyslím si, že je to ideálny čas. Ale tento parlament spolu s radou pod veľkým tlakom sa dohodol na konci roka 2010. To znamená, že komisia už do zákona musí prísť týmto zoznamom do konca roka 2010 a nemôžeme meniť tento dátum, lebo nemôžeme znova otvoriť túto legislatívu lobovali u mňa mimovládne organizácie, ale aj odvetvia práve v súvislosti s týmto dátumom a musím povedať, že tiež sa mi povedal, že na tom nemôžeme vôbec nič meniť, ale práve táto lehota vyvolá veľké nešťastie. Nielen v parlamente, ale aj inde, takže naozaj bude veľmi ťažké mať tento zoznam tak skoro. Uh, Komisia by nám mohla povedať, či tento zoznam spôsobuje problémy pri rokovaniach. Pripravujú si iné krajiny svoje vlastné podobné zoznamy. To by bolo užitočné vedieť. Niektorí lobujú za to, aby sme predlžili tento zoznam do dve, roku 2020, iní zase do roku 2014. Myslím si, že ten rok 2020 je nesprávny. Nemali by sme to predlžovať dlhšie ako do roku 2014. Osobne si nemyslím, že v tomto štádiu by sme mali dodávať nejaké odvetvia. Podľa mňa ten zoznam je už dosť dlhý. Až príliš dlhý. Ale bol to práve aj tento parlament, ktorý chcel, aby sa nepriame náklady dostali do tohto zoznamu. Preto je ten zoznam taký dlhý. Niektoré odvetvia sú tam preto, že sme do kritérií pridali ďalšie kritéria minulého roku. Takže podľa mňa komisia koná v rámci svojho mandátu. Počula som aj to vysvetlenie, ktoré sa týkalo účinku na tretie krajiny, ale zdá sa, že ak budeme mať túto revíziu v Kodani, neviem, ako budeme môcť e, hodnotiť tretie krajiny až po Kodani. E, ideálne by to malo byť hotové do polovice budúceho roku. To by bolo v s tým, na čo sme sa dohodli a potom by sme sa mohli dostať tam, kde by sme sa chceli dostať. Takže to je zhruba všetko, čo som chcela povedať, ale myslím si, že komisia naozaj koná v rámci legislatívy. A ešte Richard Zeber. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Je to pravda, zoznam je dlhý, ale domnievam sa, že ten zoznam musí byť dlhý. Chcel by som pripomenúť, že sme ako jediní, ktorí majú záväzný systém a efektívnosť je dvakrát taká vysoká ako na tých trhoch, ktoré nemajú takéto systémy, takže to má určité oprávnenie. Myslím si, že bod 16 sa dostal teraz do rokovaní. Ten bod je dôležitý e, pre komisiu a pokiaľ ide o tehliarenský e, priemysel, mal by tam byť, pretože je dôležitý pre Európu. Počujem však e, od podnikov teraz často, že čo ich trápi, je tá netransparentnosť, akým systémom to bude fungovať. Uplatňuje sa tu komitologický postup, ale myslím si, že by sme mali jasnejšie povedať, podľa čoho komisia postupuje. Hlavne pokiaľ ide o komunikáciu s dotknutými odvetviami a pododvetviami. Treba túto komunikáciu zlepšiť. Mali by sme zlepšiť prácu v tejto oblasti, pretože tu hovoríme o niečom, čo bude mať finančné a ekonomické účinky na mnohé odvetvia v Európe. Komisia poukázala veľmi správne na benchmarkingový proces. Tu je možnosť zlepšiť komunikáciu, ako vieme. Ten zoznam vznikol aj na základe benchmarkingu. A chcel by som poprosiť komisiu, aby povedala, ako plánuje konkrétne stanoviť tieto benchmarky a ako by sa mohol parlament alebo zainteresované strany podielať na to, aby sa zvýšila tá transparentnosť. Nech sa páči teda. Môžete odpovedať na tieto otázky. Ďakujem pekne, pán predseda. Zaznamenala som si eh, to, čo povedali poslanci o tehliarenskom priemysle. Myslím si, že viaceré členské štáty si robili obavy a na základe komitologického postupu sa do návrhu dostalo novedné ustanovenie a tam sa žiada komisia, aby čo najskôr preskúmala tento sektor. Spomínala som aj ďalšie odvetvia, na ktoré sa ešte pozrieme. Rozhodne to máme na programe a budeme sa tomu venovať v nasledujúcich mesiacoch. My sme sa už e, stretli s týmto sektorom a musíme sa aj pozrieť na to, ktoré údaje by nám mali poskytnúť. To sa teda stane. Ďakujem pani McKeven za to, že nám všetkým e, pripomenula, čo hovorí e, tento predpis. Naozaj sme vyjazaní touto smernicou je stanovený termín. Keď sme pripravovali návrh, boli sme proti tomu aj v rozhodovacom procese, ale jednoducho takto sme sa dohodli so zákonodárnym orgánom. To znamená, že e, budúci rok budeme musieť mať pripravený ten zoznam. Samozrejme, dostávame otázky o tretí krajín, pretože videli návrh e, toho zoznamu. Ešte nebol schválený tento zoznam, e, pretože členské štáty budú musieť odsúhlasiť tento zoznam a potom formálne sa bude hlasovať koncom decembra. Ale dostávame otázky a pozreli sme sa na dôkazy podľa jednotlivých podvetví a na základe toho e, je ten zoznam veľmi dlhý, ale sú tam teda pododvetvia. Keby sme boli e, k tomu pristúpili agregovanejším spôsobom, tak by tých odvetví tam bolo alebo pododvetví menej. A dostávame teda otázky a musíme veľa vysvetľovať. A keď ste zoznáme, zozname, to ešte neznamená, že ste vyňatí zo systému. Práve naopak. Musím povedať, že to spôsobilo veľký rozruch, to, čo sa objavilo v zozname a dostávame naozaj veľmi veľa otázok. Pán Zeber tiež hovoril o výrobe tehal. Ja už som povedala, že sa tomu budeme venovať. A musím povedať, že naozaj mnohí žiadajú vyššiu transparentnosť a zainteresovanosť pardon, zaangažovanosť zainteresovaných strán. My sme sa rozhodli pre najvyššiu transparentnosť a plnú zaangažovanosť zainteresovaných strán. My máme mnohých aktérov, ktorí chodia na všetky stretnutia. My sme už začali tento proces počas spolurozhodovacieho procesu. 3-4 stretnutia sa uskutočnili pred hlasovaním v septembri. Boli tam všetky zainteresované strany. Mali sme množstvo bilaterálnych stretnutí so všetkými týmito odvetiami, ktoré mali otázky k metodike. Taktiež by som vás chcela odkázať na dopadovú štúdiu, kde je e, presne uvedená metodika, kde sa hovorí o tom, ako sa to počíta. Všetky tieto informácie sú k dispozícii na našej internetovej stránke. Je to teda internetová stránka DG Životné prostredie. Toto je náš normálny prístup, plná zaangažovanosť, plné zapojenie zainteresovaných strán. A keď sme od nich nedostali údaje, tak by sme zrejme vôbec neboli schopní dať dohromady ten zoznam, ktorý máme. Pokiaľ ide o benchmarky, to je presne ten istý postup, ktorý sme uplatnili. Už sme mali zoznam zainteresovaných strán, my sme pracovali a pozreli sme sa na najlepšie priemerné hodnoty pre každé odvetvie a pododvetvie a my e, pripravíme emisné hodnoty pre tieto odvetvia a pododvetvia veľmi skoro a potom v ďalšom štádiu e, budeme začiatkom novembra hovoriť o benchmarkoch. Máme pred sebou ešte dosť veľa práce v nasledujúcich mesiacoch, potom na leto pripravíme návrh a potom e, budeme v druhej polovici roka 2010 rozhodovať o jednotlivých bodoch zoznamu presne tak, ako to máme naplánované. Samozrejme, dnes vám nemôžeme uviezť e, všetky podrobnosti o tom, ako pripravíme benchmarky. E, najprv musíme predložiť štúdiu a nemôžem vám všetky podrobnosti povedať teraz, pretože ešte máme pred sebou celý rok práce. Ďakujem. Next. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšie kol Karl Heinz Florence. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že pokiaľ ide o rozprávu o tomto zozname, mali by sme myslieť na to, aké kompetencie má tento parlament. A mali by sme sa zamerať na ten dokument, ktorý sa nachádza pred nami. Samozrejme sú tu ešte ďalšie veci, ktoré súvisia s problematikou e, CO2. Ale navrhujem, aby sme sa pri tomto dokumente zamerali na prácu na jeden rok, hoci to bude trošku bolieť, ale aby sme si energiu na ďalšie dokumenty nechali na neskoršie obdobie, hlavne pokiaľ ide o benchmarky a pokiaľ ide o ten manevrovací priestor, ktorý má komisia, musím povedať, že ak tu dochádza k nejakým treniciam, Týkajú sa hlavne toho zoznamu, pretože ten nemôže byť úplne dokonalý, ale myslím si, že je tu väčší manevrovací priestor potrebný, keď budeme diskutovať o týchto porovnávacích eh, kritériách a meradlách. Samozrejme, už si môžeme položiť otázku, ako sme dospeli vôbec s týmto výsledkom. Hovoril sa o 100 a potom zase niekto povedal, že 80% je pekné číslo a niekto potom dokonca hovoril, že 70% je pekné číslo. Plne s tým nesúhlasím, ale komisia by nám to mohla niekedy objasniť. Ja som tam tedy asi nebol. Podľa stavu veci a podľa smernice musíme postupovať tak, ako je to stanovené. Možno nás to bude trošku bolieť, ale naozaj musíme využiť všetky možnosti, ktoré tu máme k dispozícii v parlamente. To, tá otázka benchmarkov sa môže vysvetľovať veľmi dramaticky. Môže sa ubrať jedným alebo druhým smerom a môže mať veľký účinok na jednotlivé krajiny. Mali by sme sa naozaj veľmi pozorne zamerať na to, ktoré benchmarky si zvolíme a ktoré nie. A ešte mám osobnú pripomienku. Vidím tu spravodajkyňu výboru. Pokiaľ ide o ETS, musím povedať, že sme sa veľa hádali, ale aj tak som veľmi rád, že je tu. Vítam vás. Predseda, no vidíte, dá sa ešte zmieriť po hádkach. Veľmi som sa divil, že tu nemám kolegyňu na zozname, ale veľmi mávala e, svojou menovkou, takže jej dávam teraz slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne. My, my Áno. Takže ďakujem za, za to, že zastupkynia komisie poskytla odpovede, ktoré objasnili mnohé veci a aj koleg, ďakujem aj kolegom, ktorí vystúpili. Sú tu právne aspekty, hospodárske aspekty a aspekty v podstate ohľadom toho, aký signál vysielame na medzinárodnej scéne. Linda McEvan, ako je zastupkynia komisie, hovorili, že harmonogram je daný v legislatíve, to je pravda, kritéria sú v zákone, ale niečo, čo je v zákone a nebolo zohľadnené v tomto hodnotení komisie. To je článok 10, 18, 18, kritéria tretich krajín. V zákone sa uvádza, že musíme zohľadniť aj aktivity iných krajín a rozsah, v akom opatrenia a legislatíva boja proti klimatickým zmenám v iných krajinách sú porovnateľné s našimi. Napríklad viem, že brazílsky oceliarenský priemysel efektívnosť tohto sektora je rovnako vysoká ako v Európe takéto veci jednoducho neboli zohľadnené v tomto hodnotení komisie. A teda de facto kritéria v zákone nie sú splňané v plnom rozsahu. Potom z toho vyplýva prirodzenie otázka, čo plánuje komisia robiť? Napríklad, môže byť toto zohľadnené pri odhadovaní intenzity obchodovania v sektore. Mm, nemôžeme si predstaviť, že obchodné styky s tými krajinami, kde opatrenia v boji proti klimatickým zmenám a efektívnosť odvetvia je porovnateľná e, s nami, že by boli tieto vylúčené z výpočtu intenzity obchodných stykov. Ale ešte dve všeobecné pripomienky k samotnej podstate veci prečo tento návrh rozhodnutia má veľmi ďaleko od optimálneho návrhu. Jeden aspekt je hospodársky. Všetci odborníci, ekonomovia, ktorí vystúpili vo vypočutí, ktoré zorganizovala pani Doyle v Lani, nám povedali, že nemáme 100% optimálne alternatívy, ale že tou najmenej škodlivou alternatívou by bolo nie bezplatné rozdávanie povoleniek, ale um, aukcia v plnom rozsahu, pretože bezplatné pridelovanie povoleniek vedie k tomu, že podniky dostanú bezplatne povolenky, jednoducho predajú tieto povolenky, získajú finančné prostriedky a e, dovážajú z iných krajín. To podstate naozaj nás neochráni pred uh, presunom odvetví, pred tzv. carbon leakage, ale vysielame signál uh, do sveta, ktorý je asi momentálne tým najväčším problémom. Čítala som a možno istí iní kolegovia čítali v správach o procese legislatívy boji proti klimatickým zmenám v USA. Argumentácia že v európskej legislatíve je niečo, čo môže byť vnímané ako prísľub bezplatnej alokácie pre odvetvia. To Americ- e, politici v Amerike využívali tento argument. Každý sa tu snaží nájsť čo najlepšiu legislatívu. Boj proti klimatickým zmenám v Spojených štátoch sa nám snažia povedať, že vy Európe nám stiažujete život máme to veľmi ťažké, veľmi ťažko sa nám obhajujú politika na lepšiu ochranu životného prostredia, keď priemysel predkladá argumenty, že Európa prislúbila 100% bezplatné rozdávanie povoleniek. Ďakujem. Ja, super, Pietikain. Well, thank you. Ďakujem pekne. Predovšetkým nie všetci, v podstate nikto z nás nevie, aký dohovor uh, budeme mať s Kodane. V podstate už sa v oblasti energetickej efektivnosti a klimatických zmien robili mnohé veci vo všetkých priemyselných odvetviach. Ako sme tu už hovorili predtým, komisia musí vyhodnotiť aktivity ohľadom efektívnosti E, výroby v ostatných krajinách predtým, ako bude vytvorený tento, respektíve ako určitý sektor bude daný na zoznam. A ja naozaj tu nenachádzam žiadny vedecký, hospodársky ani iný argument, ktorý by podporil vytvorenie takýchto prahových hodnot tak veľmi nízko. A preto by som naozaj dostala zo strany komisie vysvetlenie. Mohli by vysvetliť mi ako aj ostatným do detajlov, aké zdroje a aké údaje použili e, pri dopracovaní sa k záveru, že v, tej, v rámci tej tá analýza e, efektívnosti, energetickej efektívnosti v tretich krajach nebola možná, alebo nebolo dostatok dô, údajov. Mohli by ste nám teda povedať, ako ste postupovali keď ste sa snažili toto celé vyhodnotiť a aké máte ďalšie plány, ako chcete do budúcna lepšie zabezpečiť pokrytie a hodnotenie. Takisto by som aj chcela vedieť, či komisia žiadala o pomoc alebo žiadala údaj z tretich krajín, čo by im pomohlo pri hodnotení energetickej efektívnosti a mm, emisí CO2 v tretich krajinách. Možno by nám to pomohlo, pretože momentálne naozaj ten návrh e, sa mi vôbec nepáči a myslím si, že tie limity, ktoré sú tu stanovené, sú jednoducho príliš nízke. Ďakujem. Ďakujem pekne. Zastupkynia komisie takmer v chronologickom poradí otázke pána Florenca ohľadom predpokladov. Pri prístupe tu sme vychádzali o 100% drážbe, kde sme vychádzali a potom to kleslo na 75% v záverečnom rozhodnutí, respektíve v návrhu komisie, návrhu rozhodnutia. To sa robilo po úzkých konzult, po konzultáciách s právnym odborom, pretože sme museli naozaj preskúmať definíciu nákladov v rámci článku 10 a odsek 15, kde sa hovorí, že musíme zvážiť ďalšie náklady, ktoré súvisia s realizáciou tejto smernice. Ak viete, že v podstate ten zoznam bude uplatnený, bude platný 5 rokov, ale bude prijatý koncom roku 2009, čiže bude funkčný do roku 2014, hej, čiže to sú dva roky, 2013 a 2014 e, tretej fázy obchodovania. Za tieto roky, za základná úroveň tých bezplatných povoleniek bude pomerne vysoká, bude to 80% a potom to každý rok bude klesať. Použili sme tieto úrovne bezplatných povoleniek, tie štandardné, a potom sme ich vynásobili tým, čo sme si mysleli, že vyplynie z tých benchmarkov, čo sa týka prísnejších opatrení. Ako som povedal, benchmarky povedú naozaj k prísnym výsledkom v tom zmysle, že len tie zariadenia, ktoré sú naozaj najefektívnejšie, čo sa týka výroby, dostanú 100% bezplatné povolenky. Čiže vynásobíte tieto dve položky, sa dopracujete asi k 75% dražby, čo by malo byť štandardné štandardné scenár pre všetky tieto zariadenia. Vychádzali sme z toho a právny odbor nám jasne povedal, že ak nepoužijeme tento prístup a budeme vychádzať zo 100% dražby, potom e, sa celé to rozhodnutie bude ľahko právne napadnúť a samozrejme nie je ani v záujme pri priemyslu mať rozhodnutie, kde budú mať pocit, že to je isté a to rozhodnutie bude možné ľahko napadnúť. Čiže to bol dôvod. Čo sa týka analýzy tretich krajín, naozaj sme sa snažili to spraviť Eh, Najali sme aj konzultantov, aby sme zistili, aké údaje sú k dispozícii. Žiaľ, je veľmi ťažké získať takéto údaje. Tie údaje, ktoré sú k dispozícii, sú náhodné, ad hoc, nie sú porovnateľné. Takisto si môžete, je úplne jasné, že áno, v mnohých tretich krajinách eh, ten vývoj je slubný, ale ktoré tretie krajiny majú legislatívu a tam, kde sú záväzné tieto postupy. Áno, samozrejme vieme, že Norsko, Island a Liechtenstein E, majú takisto aj EA dohodu a teda sú súčasťou ETS. v Švajčiarskom má takisto legislatívu, ale okrem toho naozaj nevieme, že by sa dalo niekde povedať, že z právneho hľadiska sú podobné záväzky niekde. Uh, po kodaní, samozrejme ako vy, tak aj my dúfame, že po kodaní bude situácia jasnejšia ohľadom toho, aké záväzky zobrali na seba jednotlivé krajiny a potom môžeme sledovať, či ich realizujú vlastne v rámci vlastnej legislatívy alebo nie. Ako som povedala, použili sme konzultantskú firmu, tá štúdia ešte nebola dokončená, ale v nadchádzajúcich týždňoch by mala byť finalizovaná a potom samozrejme to dáme k dispozícii na našej webovskej stránke, ale v každom prípade je to vec, ktorý sa bude pokračovať a je to jeden z dôležitých aspektov, ktorý sa bude zvažovať aj po Kodania, ako povedal pani Hasi, možno by sme to mohli zohľadniť aj v kontexte porovnávania údajov z obchodovania, to sme teda mali momentálne na mysli, že sa pozrieme, čo robia tretie krajiny a zakomponovať to do údajov o obchodovaní v obchodných stykoch. Pani Pitikaren takisto spomenula skutočnosť, že percentá, respektíve percentá na kritéria sú príliš nízko. Tu môžem povedať len toľko, že sa o tom diskutovalo v rámci spolurozhodovania v Lani a to bol výsledok. Takže my nemôžeme spraviť nič iné, len vychádzať z týchto úrovní. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolegyňa. Áno, ďakujem vám, pani pán predseda, chcela by som poďakovať komisie za jej jednoznačnú odpoveď a chcela by som e, sa už dozvedieť upresne len v jednom ďalšom e, bode. Máme tu veľa osôb, veľa tehiel e, a v strešnej krytini komisia povedala, že pokiaľ ide o tieto sektory, je potrebné to vypracovať čo najskôr, čiže v najbližších mesiacoch, ale to je veľmi vágne. Chcem sa spýtať, že či sa vám podanie, podarí dosiahnuť tých nasledajúcich mesiacoch e, predtým, než toto bude finalizované. Bolo by to dobre pre e, tieto sektory, hlavne ide o ďalšie sektory, ktoré sú podobné aby sme poskytli informácie týmto sektorom, ktoré e, budúci rok budú práve e, súčasťou preskúmavania. Ďakujem. Mhm. Karl Schlitter. Karl nech sa páči. The real problems are... Áno, e, ja myslím, ten reálny problém, ako včera povedala kolegyňa Mac Evenová. Ďalší príklad, napríklad 100% povolenie zadarmo, ako náhle dostanete povolenie. Možno, že by to mohlo byť 100% emisí alebo obchodu nad tými kritériami. To by bolo logické potom. Ale ako náhle dosiahnete kritérie, tak potom je to 100% vyňaté v zdražbie. To je čudné. Ďalej, hovorili ste, že máte benchmark a hodnotenie benchmarku pre roky 2008 a 9. Ak bude sa to aplikovať aj na 2013-2014, budeme mať v dispozícii kritéria efektívnosti. Pokiaľ nie, tak eh, čo bude tých eh, top 10% v roku 2008-2009? Bude to to isté, čo 2013-2014. Pri ročnej miere efektivite 1,5% budete mať vlastne emisie, ktoré by sa mali znížiť o 9% oproti tým 10 top percentám. Alebo budeme mať 2,5% efektivitu, čiže pokles, eh, k čomu už došlo v niektorých odvetviach a potom benchmark vlastne poklesne o 14%, čiže budete to dopočítavať do roku 2013-2014, tak aby ten benchmark nebol príliš slabý, príliš mierny. Takže to je môj detaz. Ďakujem. Vice Eko. Well, I think... Ďakujem, pán predseda. Myslím, že už to zaznelo tu veľa o slabinách tejto legislatívy, o tom, že ju nemôžeme zmeniť. O tom ja veľmi dobre viem, avšak je veľmi dôležité, že v tejto legislatíve je možné na tento zoznam pridávať odvetvia, ako aj podniky každý rok. Ale pre vyňatie z listu je, toto je možné vykonať len jedenkrát v rámci preskúmania, čiže zamerať sa na tento prieskum prehodnotenie a dať jasnú odpoveď, kedy k tomuto prehodnoteniu príde. Ďalej, či zamýšľate, a to by to som teda doporučoval, prispôsobiť kalkuláciu nepriamých nákladov, pretože teraz vychádzame z faktoru priemerných emisí, čím sa neriedia eh, konkrétne reálne náklady. A ďalej, že čo komisia získ- plánuje ako získať e, ďalšie údaje ohľadom efektívnosti tohto prehodnotenia tak, aby to kritérium, ktoré nie je zakotvené v legislatíve, nebolo e, bolo použité k vypracovaniu tohto zoznamu, aby sa s tým operovalo v rámci preskúmania aby sme mali istotu, že sú tu uvedené tie e, správne podniky na tento seznam, zoznam. Ďakujem. Pani Slimberg, nech sa páči. Ďakujem. Pán predseda, pokiaľ ide o tie tehly, áno, budeme sa tým zaoberať, ako som už povedala, stretneme sa s predstaviteľmi tohto sektoru. Pokiaľ ide o údaje, ktoré máme k dispozícii, je bolo evidentné, že tento sektor nesplňa toto kritérium. Pokiaľ odbor alebo členský štát chce teda tvrdiť, že tento sektor je vystavený významnému úniku uhlíku. Je potrebné to dokázať a pokiaľ to chce zrealizovať členský štát, tak to, aj to je možné. Nechceme sa zaviazať určitému harmonogramu. Až tedy, keď budú dáta k dispozícii, čo ich spracujeme, ale musím povedať úplne jasne, že eh, špecifický sektor, pokiaľ splní E, tieto podmienky nebude doplnený do tohto zoznamu. Nie je to možné, pretože pokiaľ chceme e, realizovať e, zoznam v návrhu, ktorý ste dostali v rámci regulačného postupu s kontrolou, tak by bolo potrebné kontrolu znovu zahájiť. A to nie je možné. To je zatiaľ vylúčené a až nás stane to prehodnotenie v tom budúcom roku, tak až tam bude možné zahájiť tento proces. Uvidíme, ako tento proces e, preskúmania alebo prehodnotenia zoznam bude prehodnotený, pokiaľ ide o benchmarking. Otázka pána e, Šlitra, to je postupný proces a určite vás nebudem teraz oboznamovať s podrobnosťami práve teraz. Musíme nestracať zo zreteľa to, že východzí bod pre benchmarking bol stanovený v legislatíve a to je veľmi jasne dané. Komisia sa bude opierať o parametre, ktoré už máme v legislatíva, teda priemerných najlepších 10 z sektoru. Ďalšie kritéria sú tiež stanovené technologický vývoj, substitučná kapacita a tak ďalej. Pokiaľ ide o druhú fázu, aj tam máme vytvorený benchmarking v zariadeniach pre výrobu hnojív bola zavetená na základe eh, Holandska, teda poklas je teda ročný, to je určitá možnosť, ale chcem zdôrazniť, že aj keď máte pevný benchmarking, eh, tak potrebujete eh, si uvedomiť, že celkové ročné zníženie bude fungovať. Máte teda 1,7 v celkovému objemu povolení a to vlastne znamená, že každopádne sa zníži tento objem týchto povolení. A pokiaľ e, celková čiastka povolení, bezplatných povolení na základe benchmarku prekročí maximálnu hodnotu bezplatných povolení podľa legislatívy, tak e, túto situáciu budeme musieť riešiť Takže existuje celý rad obmedzení, prehodnotenie po kodaní, otázka pána Eichhauta. Komisia má predložiť správu do júna budúceho roku to urobíme a uvidíme, aké výsledky nám toto hodnotenie poskytuje, či otvoríme prístup v oblasti podniku, či je potrebné preskúmať e, zoznam, všetko otvorené, všetko, čo môže byť pozitívnejšie, menej pozitívnejšie, možno sa budeme držať 20%, možno pôjdeme na 30%, ale dnes nemôžeme tvrdiť, aká bude situácia. Ale ako som už povedala, budeme sa zaoberať záväzkami tretich krajín a či tieto záväzky sú právne vymahateľné. To je otázka sama o sebe a do akej miery môžeme veci robiť lepšie. Na to budeme mať ešte čas a budeme teda do akej miery môžeme zvieš, zvýšiť zrovnateľnosť, porovnateľnosť a postupov, to, čo nie je úplne ľahké. Hlavne v, na základe správ po konferencie. Áno, ďakujem. Srdečne ďakujem. Už sa nikto nehlási o slovo. Systém obchodovania s povoleniami je jadrom politiky ochrany klímy a preto je dôležité, aby sme celý ten systém presne sledovali a kontrolovali. Vypočuli sme si, aká je situácia. Ďakujem pani Slimbergovej a komisii za odpovede na všetky otázky. Pozmeňujúce návrhy môžu byť podávané do 8.10. do 12. Takže dovtedy zasielajte všetky pozmeňujúce návrhy. Ďalšie zasadnutie bude 9.10. v Štrásburgu, pardon, 19.10. v Štrásburgu a bude sa hlasovať o klimatických e, ustanoveniach Európskeho parlamentu. Ďakujem a týmto uzatváram dnešné zasadnutie.